Welcome, dear colleagues. If you would like to take your places, we can... Vítajte, eh, kolegovia. Usaďte sa, prosím. So a very warm welcome to all of you. Uh... Srdečne vás všetkých vítam, kolegovia, vážená pani spolupredsedajúca, vážení členovia národných parlamentov, Európskeho parlamentu, vážení hostia, rečníci. Veľmi rád vás tu všetkých vítam na tomto treťom zasadnutí e, Spoločného parlamentného kontrolného výboru Europolu, ktorému spolupredsedajú Rakúsky parlament a Európsky parlament a koná sa v Európskom parlamente v hemicykli. Vážení kolegovia, som veľmi rád, že 65 e, poslancov je dnes e, tu Väčšina eh, z nich je už teraz prítomných. Predstavujete 37 parlamentov a komôr a 27 členských štátov EÚ. K dispozícii je tlmočenie eh, do všetkých oficiálnych jazykov Európskej únie. Ale keďže toto nie je naše eh, prvé stretnutie, je PSG. Ide tu naozaj veľmi dôležité e, stretnutia medzi e, členskými štátmi a Európskym parlamentom. A to práve z dôvodu, že na našich stretnutiach ide o Europol. Je to dôležitá agentúra pre Európsky parlament. Od začiatku sme boli pri e, jej zrode. Je to veľmi úspešná agentúra Európskej únie. Väčšina z vás vie teda, že sme vytvorili e, štruktúry vyvádzania e, zodpovednosti tejto agentúry. Naozaj jej práca je e, úspešným príbehom. Máme tu dnes teda veľmi dobrú štruktúru, kontrolnú štruktúru aj odrážajúcu sa teda vo forme tohto nášho kontrolného výboru. Ja teda dúfam, že budeme mať všetci spoločne úspešné zasadnutie dnes a zajtra. Služby parlamentu sa snažili zabezpečiť e, plné e, tlmočenie pre vás e, všetkých, avšak naše zasadnutie sa koná za týždňa práce parlamentných výborov, takže prioritu mala legislatívna práca vo výboroch Momentálne e, je tam teraz naozaj e, toho veľmi veľa, pretože pred európskymi voľbami treba dokončiť veľa legislatívnych návrhov. Kolegovia, e, chcel by som privítať obzvlášť novú výkonnú riaditeľku Europolu, aj keď už nie je až taká nová. A, takže ide o to, aby som privítal pani Katrin de Boll, ktorá začala pôsobiť e, vo svojej funkcii od 1. maja 2018. Takže ju vítam veľmi rád e, opäť tu v parlamente. Musím povedať, že máme e, už vzájomne vynikajúcu úzku spoluprácu. Dnes uh, budeme diskutovať o viacročnom pracovnom eh, programe Europolu na roky 2019 až 2021 s pani Debol. Takisto si vypočujeme pána Perkna, eh, predsedu eh, správnej rady Europolu a pána Cvetanova, bývalého spolupredsedu JPSG. Zajtra budete všetci diskutovať o boji proti finančným zločinom, praniu špinavých peňazí, boja proti ním. Vypočujeme si pána Martina Riesenbecka a takisto sa do diskusie zapoje pani Debol. Vypočujeme si aj pána Vojtecha Vievorovského, pôsobiaceho na EDPS, ktorý sa zaoberá oblasťou ochrany osobných údajov. Vypočujeme si eh, samozrejme aj komisára eh, Kinga, ktorý je zodpovedný za bezpečnostnú úniu. Kolegovia, chcel by som tiež poukázať na to, že predsednícka trojka zasadala eh, tesne pred začatím tohto zasadnutia. Diskutovali sme aj o zastúpení Dánska na stretnutiach JPSG a teda e, súvisí to s našim rozhodnutím v marci minulého roku. Všetci delegáti e, dostali návrh e, programov ehm. Máme naozaj pred sebou veľmi zaujímavý program a nie dostatok času, takže navrhujem, aby sme prešli priamo k programu. Teraz už by som rád odovzdal e, slovo e, spolupredsedajúcej z Rakúskeho parlamentu. E, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán Moraes, za tieto úvodné slova. Hovorí pani Angela Lujeker, vážení kolegovia z Európskeho parlamentu, z národných parlamentov, vážené dámy a páni. Som rada, že môžem dnes otvoriť naše spoločné e, zasadnutie kontrolného parlamentného výboru pre Europol spoločne s e, pánom Moraesom. Doterajšie stretnutia kontrolného výboru tohto nášho grémia sa venovali obzvlášť otázke, ako e, vlastne majú prebiehať, e, až majú byť štrukturované naše práce. Toto sme objasnili v minulosti na minulých zasadnutiach a teraz už sa budeme môcť sústrediť na našu konkrétnu úlohu, teda parlamentnú kontrolu Europolu. Táto organizácia v posledných rokoch e, získala značne na význame. Kriminalita sa nezastavuje pred hranicami a e, siete, ktoré za ňou stoja, veľmi často využívajú razantný technický vývoj na to, aby eh, posilňovali eh, svoje pôsobenie terorizmu, obchodovanie s drogami, s eh, ľudskými bytostiami, internetová kriminalita. To sú len niektoré z výzdiel, pred ktorými stoja policajné orgány. Europol má v boji proti všetkým týmto formám kriminality osobitnú úlohu a podporuje orgány v členských štátoch v ich práci. V následujúcich eh, pol dňoch sa budeme zaoberať rôznymi úlohami a eh, oblastiami pôsobnosti Europolu. Vážené kolegyne a kolegovia, keďže máme naozaj veľmi nabitý program, navrhujem, aby sme prešli priamo k ďalšiemu bodu programu. Sú nejaké prihlášky, eh, pripomienky k návrhu programu? Nie je tomu tak tak by som slovo odovzdala pánovi predsedovi. Ďakujem vám pekne, Angela. Teraz by som chcel e, pozvať e, rečníkov, e, ktorí, ktorí vystúpia, aby prešli sem dopredu na pódium výkonný pán Cvetanov, pán Weidinger a pani Florea. Poprosím vás, aby ste prešli sem na pódium. E, zatiaľ e, predstavím body, ako sme sa dohodli v Sofii. Um, začali sme e, pôsobiť formou predsedníckej trojky kde sú zastúpené delegácie aktuálneho, bývalého a budúceho, teda predsedajúceho parlamentu. Je dôležité, aby sme e, sa ďalej venovali úlohám e, kontroly e, tohto orgánu ďalej a hĺbšie aby sme mohli lepšie e, splňať e, požiadavky, ktoré na nás e, kladie nariadenie o Europole. Preto je dôležité, aby mali zastúpené EDPS, výkonného riaditeľa Europolu a predsedu správneho, správnej rady na každom zasadnutí a možno aj predsedu kooperačného výboru Europolu od budúceho zasadnutia Ehm, samozrejme, boli by sme radi, keby delegáti mohli eh, posielať sekretariátu JPSG svoje návrhy a eh, požiadavky, pokiaľ ide o eh, ďalšie stretnutie nášho orgánu v Bukurešti vo februári. A teraz už by som odovzdal slovo ďalej. Ďakujem pekne. Slovo má pán Cvetan Cvetanov, e, predseda výboru pre vnútornú bezpečnosť a verejný poriadok 40. E, 4. E, národného zhromaždenia Bulharskej republiky. Nech sa páči. Уважаеми съпредседатели от Австрия и комисията Ливе, господин Клод Мораеш, Vážený eh, spolupredsedajúci eh, Agda Lueger, pán Moraes, som veľmi rád, že tu môžem byť a že môžeme spoločne diskutovať o výsledkoch bulharského predsedníctva a činnosti trojky. Jedna z eh, bulharských eh, priorít eh, to bola práve bezpečnosť a stabilita. Intenzívne sme pracovali na týchto témach, na téme ako migrácia, azylová politika, efektívne politiky návratov, vyvážený prístup medzi krátkodobými dlhodobými opatreniami, efektívna kontrola hraníc, efektívna výmena informácií medzi jednotlivými orgánmi Docelili sme v mnohých oblastiach v tejto súvislosti pokrok. Spomeniem len niektoré, ktoré sú priamo prepojené s e, prácou JPSG. E, pracovali sme na troch nariadeniach Šengenského informačného systému, kde išlo rozšírenie e, kompetencií. Rozšírili sme vlastne právomoci Európskej agentúry a operatívne riadenie Eulisi. Uzavreli sme rokovania o nariadení v novom systéme ETS. Dosiahli e, sme všeobecný e, prístup na rade ke dvom nariadeniam o interoperabilite informačných systémov nový eh, politický cyklus, eh, pokiaľ ide o eh, boj proti organizovanému, závažnému organizovanému zločinu, sme zahájili, ako aj mnoho ďalších iniciatív, ktoré chcú posilňovať tento cyklus. Snažili sme sa aj zviditeľňovať kľúčové e, nástroje v boji proti e, zločinu a multidisciplinárnej povahe e, organizovaného zločinu. V boji proti terorizmu sme sa zaoberali takými zahraničnými bojovníkmi, zaoberali sme sa výmenou najlepších postupov, viedla sa hlbková diskusia o tejto téme. Po všetkých týchto oblastiach E, sme sa zaoberali aj Europolom a pridanou hodnotou, ktorú táto organizácia v e, týchto oblastiach môže poskytnúť. Toto e, ostáva z bulharského pohľadu prioritou, pokiaľ ide teda o našu funkciu. Mali by sme sa zaoberať práve touto otázkou. E, sústredili sme sa na otázku západného e, Balkánu, spoluprácu s krajinami západného Balkánu. Venovali sme im osobitnú pozornosť aj na našom poslednom zasadnutí. A napokon bezpečnosť. E, tá je v srdci našich spoločných demokratických európskych hodnôt, preto vítam kontinuitu v prioritách, ktorú prejavilo rakúske predsedníctvo Tieto témy ostávajú naďalej prioritné počas rakúskeho predsedníctva aj e, počas rumúnskeho. Je veľmi dôležité, aby sme tu mali e, e, takéto, takúto kontinuitu a spoločné body. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pán Svetanov. Prejdeme teraz k môjmu rakúskemu kolegovi, pánovi Weidingerovi, členovi Národnej rady. Sehr geehrte Vážené dámy a páni, ako e, zástupca e, rakúskeho predsedníctva e, chcel by som začať jednoznačne. Európa momentálne stojí pred obrovskými výzvami v oblasti bezpečnosti na jednej strane bezpečnostná e, kríza začala teroristickými e, útokmi v roku 2016 e, a vyvstalo z toho, že v Európskej únie je potrebná oveľa silnejšia spolupráca než doteraz aj vlastne medzinárodná situácia je čoraz menej vypočítateľná od roku 2015 sa tiež e, ukazuje, že Schengen a e, voľný pohyb e, vo vnútri EÚ sa príliš dlho vnímali ako niečo samozrejme. Bez efektívnej ochrany hraníc tu tiež vyvstávajú otázniky, pokiaľ ide o bezpečnosť. Európa príliš málo pozornosti venovala týmto témam. Na tomto pozadí rakúske predsedníctvo e, preberá prácu v aktuálne veľmi e, zložito, vo zložitej situácii. Občania od nás právom očakávajú konkrétne výsledky. Preto aj programom nášho predsedníctva je moto Európa, ktorá chráni dva, dva, dva z troch ťažiskových bodov rakúskeho predsedníctva konkretizujú toto moto. Prvá, prvý pilier sa zaoberá bezpečnosťou a bodom proti nelegálnej migrácii. Musíme sa pritom viac sústrediť na ochranu vonkajších hraníc a vývoj efektívnejších možností návratov. Toto bola aj centrálna téma na neformálnom samite šéfov štátov a vlád v Salzburgu 19. a 20. septembra. Druhý ťažiskový bod predstavuje stabilita v našom susedstve a obzvlášť v oblasti Západného Balkánu. Tento región e, v našom blízkom susedstve je veľmi dôležitý, pokiaľ ide o kriminalitu a e, boj proti terorizmu. E, tento región potrebuje pre svoju stabilitu veľmi jasnú prístupovú perspektívu. Rok 2018 je rozhodujúcim rokom pre celý tento región. Eh, treba politicky podporiť reformy v oblasti právneho štátu, súdnictva, základných práv. Celkovo treba povedať, že bezpečnosť a mier v Európe sú možné iba vtedy, eh, keď v blízkom susedstve Európy bude vládnuť stabilita a bezpečnosť. Vážené dámy a páni, aj Europol eh, má jasný cieľ Európu urobiť bezpečnejšou, e, cieľ, e, z ktorého by profitovali všetci občania EÚ. Rozsiahle kriminálne teroristické siete značne ohrozujú vnútornú bezpečnosť Európskej únie a bezpečnosť e, nášho obyvateľstva. Europol pri boji proti týmto hrozbám má jasné, jasne stanovené priority. V tejto súvislosti by som chcel spomenúť pár bodov, ktoré sú obzvlášť dôležité z rakúskeho pohľadu. Okrem teda e, vytvárania vzťahov s, e, k tretím štátom, obzvlášť e, zo Západného Balkánu, je dôležité rozdelenie si úloh a spolupráca s mm, agentúrou Frontex. Prvým krokom v tomto smere je spoločné zasadnutie správnych rád oboch agentúr 4. oktobra 2018. Na tomto stretnutí bude treba eh, do najlepšej možnej miery podporiť budúce synergetické efekty. Ďalšou prioritou je spolupráca v oblasti nelegálnej migrácie. Eh, tu eh, Rakúsko má vedúcu úlohu v oblasti Impact. V tejto súvislosti, pokiaľ ide o boj proti e, obchodovaniu e, s ľuďmi na balkánskej e, ceste, sme v Rakúsku, v Rakúskej kriminálnej spolkovej kancelárii vytvorili medzinárodné spoločné, medzinárodnú spoločnú vyšetrovaciu agentúru eh, pre tieto eh, druhy eh, zločinov, aby sme zľahčili výmenu informácií v tejto oblasti. Ďalšími ťažiskovými témami impactu bude boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí, pašovaniu drog, environmentálna ekonom, kriminalita, organizovaná majetková kriminalita, obchodovanie so zbraniami, e, pranie špinavých peňazí a podobne. V týchto centrálnych oblastiach treba docieliť zreteľný pokrok. Na záver, v súvislosti s prioritami, ktoré sme si stanovili, by som chcel spomenúť ešte ďalší bod, ktorý je obzvlášť dôležitý pre rakúske predsedníctvo. Ide o rozpočet Europolu na rok 2019. Rokovania medzi Europolom a Európskou komisiou v tejto oblasti zatiaľ neprebiehajú spokojivo. Rozpočtový rámec, ktorý požaduje Europol, doteraz nebol dostatočne zohľadnený. Aj uh, vlastne guest offices e, Europolu v Taliansku a v Grécku nemajú dostatok rozpočtových prostriedkov zatiaľ e, dôležité upgrady informačných a komunikačných E, systémov Europolu nemohli byť zrealizované. Pravdepodobne tomu tak bude aj v roku 2019. E, e, v rokovaniach s zastupcami parlamentov EÚ sme sa dohodli na zvýšení rozpočtu v troch dôležitých oblastiach, ale naplne to nebolo podporené. Ak to myslíme vážne s bojom proti kriminalite a terorizmu, musí mať Európou dostatok prostriedkov. To by sme si mali všetci uvedomiť. Dámy a páni, spoločný parlamentný kontrolný výbor Europolu je ešte relatívne mladé grémium. V porovnaní s inými medziparlamentnými konferenciami však má osobitnú úlohu, pretože nepredstavuje iba fórum pre e, výmenu názorov, ale jeho eh, zadania eh, z, z príslušného nariadenia Europole sú jasne definované. Ide tu o politickú kontrolu Europolu zo strany demokraticky zvolených zástupcov eh, ľudu. Súvisia teda aj s modalitami spolupráce správnej rady s kontrolným výborom Europolu treba budovať e, spoločnú, e, spoločné chápanie vecí, e, konštruktívne prepojenie medzi správnou radou a kontrolným výborom je veľmi dôležité, aby oba orgány mohli svoju prácu vy, vykonávať efektívne. Naše doterajšie skutočnosti v tejto oblasti z predchádzajúcich zasadnutí sú veľmi povzbudivé ja som teda presvedčený, že eh, naša práca sa bude niesť v duchu otvorenej konštruktívnej spolupráce a že eh, sa nám podarí docieliť skutočnú pridanú hodnotu a teším sa na ďalší priebeh dnešnej diskusie. Kolege Weidinger. Ďakujeme pekne, kolega Weidinger. A teraz eh, ďalšia rečníčka, pani Florea, ktorá je členkou rumúnskeho parlamentu, konkrétne je v kontrolnom výbore pre e, kontrolu nad e, rumúnskou štátnou bezpečnostnou službou SRV. Nech sa páči, máte slovo. Before... Ďakujem. ako vám porozprávam o prioritách na rok 2019. Rada by som sa podakovala e, spolupredsedom za to, že umožnili vznik tohto podujatia. Rovnako by som sa chcela poďakovať nášmu bulharskému kolegu, pánu Cvetanovovi, pánu Morajšovi z Európskeho parlamentu za ich snahu e, v Sofii. Máme rokovací poriadok a môžeme na, na, konečne naštartovať konzistentnú prácu, ktorú e, v svojom ďalšom e, príspevku um, predstavím. Hlavným princípom predsedníckého tria bude e, sústredenie sa na najdôležitejšie témy pre našu spoločnú skupinu v rámci diskusí. Preto je potrebné, aby sme plne využili procesný rámec, ktorý máme k dispozícii. Je totiž to možnosť tento rámec ešte zlepšiť, pokiaľ sa zhodneme na tom, že je to dôležité. Iba čas a skúsenosť preukážu, či sú potrebné nejaké zmeny. V tejto chvíli je jednoducho potrebné začať s tým, čo máme k dispozícii. Pokiaľ ide o nastavenie priorít na prvý semester roku 2019, eh, tak to je flexibilná činnosť, ktorá sa vyvíja v čase. Ale už teraz je jasné, že centrom nášho záujmu musí byť európsky občan. Európsky občania musia pochopiť, prečo je činnosť Europolu tak dôležitá a, a nakoľko sú ich hodnoty, ich slobody, naše európske hodnoty e, umiestnené do stredu zájmu. Neustála výmena informácií medzi členskými štátmi, boj proti terorizmu, boj proti informačným hrozbám, ktoré sú cezhraničné. Spolupráca v všetkých týchto sférach môže významne prispieť k tomu, aby sa konsolidoval imič úlohy Europolu v boji proti zločinnosti, trestnej činnosti. Europol môže tiež podporiť vyšetrovania, ktoré prebiehajú v jednotlivých členských štátoch. Kvalita informácií, ktoré sú prenášané v reálnom čase, rýchlosť reakcií, a ktoré sú, e, na ktoré, keď sa reaguje, ako náhle vznikne ponuka. Toto sú premisy na nastavenie naozaj veľmi efektívnej spolupráce medzi členskými štátmi. Zvýšená miera spolupráce umožní zabezpečiť e, bezpečnosť na hraniciach, umožní e, riešiť rizika v boji proti terorizmu, proti nelegálnej migrácii, proti radikalizácii. Toto sú strednodobé priority na roky 2019-2020. Dámy a páni, rumunský parlament vítá snahy v oblasti činnosti Europolu, ktorý sa zameriava na predchádzanie e, boju, e, a boju proti kybernetickej zločinnosti. Chcela by som povedať, že v Rumunsku je približne 70 odborníkov, informatikov, teda väčšinou sú to informatici, ktorí sa už teraz venujú práci v tejto oblasti, v tejto agentúre. Vzhľadom na nedávny vývoj okolností za posledné mesiace, migrácia, azyl sú naďalej mimoriadne dôležité témy, ktoré si z našej strany vyžadujú vysoký záujem a spoločnú činnosť. Boj proti obchodovaniu s ľudskými bytostiami je taktiež veľmi dôležitou prioritou v našom programe na prvý semester roku 2019. Vzhľadom na externú stratégiu Europolu na obdobie, na obdobie 2017-2020 sa domnievame, že by EÚ mala mať zásadnú úlohu v otázke bezpečnosti na globálnej úrovni. Súhlasíme s tým, e, čo vyhlásili predchádzajúce predsedníctva. Západný Balkán a východné partnerstvo sú ústrednými bodmi nášho politického programu. Priatelia, nadchádzajúce európske voľby naozaj umiestňujú európskych občanov do stredu diskusie a očakávame naozaj um, zvýšenú pozornosť na to, čo budú očakávania občanov, čo od nás chcú. Neustále vnímame e, bezpečnostný problém e, teroristických útokov a potrebujeme sa ubezpečiť, aby boj proti terorizmu, terorizmu nebol iba jednoduchou povinnosťou pre každý jeden členský štát, ale aby e, zodpovednosť prešla na celú EÚ. Bezpečnosť je preto ústredným pilierom rumunského predsedníctva. A zavezujeme sa, že o tom budeme hovoriť čo najčastejšie. Veríme, že z našej strany sa naozaj dostane tejto téme konzistentnej pozornosti. Ďakujem vám za pozornosť a teším sa na vás v Bukurešti. Ďakujeme pekne, pani Florea. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, po tom, čo vystúpili už všetci traja rečníci v mene trojky, navrhovala by som, aby sme prešli k ďalšiemu bodu programu. Ide o viacročný program Europolu. Návrh dostali 7. januára všetky delegácie e, na e, vyjadrenie sa na schôdzi v Sofii. E, sme už mali prvú výmenu názorov a delegácie do 29. augusta dostali čas reagovať písomne. Konkrétne svoje pripomienky mali zaslať sekretariátu JPSG. Dostali sme cyperský a rumúnsky dokument. A ešte než dám slovo pani Debol, aby teda mm, nás uviedla do tohto bodu programu. Chcela by som sa vedieť tomu, ako budeme štruktúrovať diskusiu o tomto bode a sledujúcom bode. Máme tu následujúci vzorec. Dvaja delegova, dva delegáti parlamentov vystúpia a potom jeden uh, europoslanec čiže dvaja národní poslanci, jeden europoslanec, až kým sa nevyčerpá celý zoznam prihlásených rečníkov. Delegáti, ktorí sa chcú prihlásiť o slovo, tých poprosíme, aby vyplnili kartu s príslušným bodom programu a e, toto odozdali našim spolupracovníkom, ktorí to potom postupia nám tu na pódiu. Čiže na e, základe toho, e, v akom poradí tieto vaše prihlášky, vaše karty dostaneme. E, potom rozdelíme rečnícky čas. Takže ak chcete dostať rečnícky čas, vyplňte prosím e, kartičku príslušnej farby a rečnícky čas bude obmedzený na dve minúty na osobu. V každom prípade budem, eh, vyjadrujem si možnosť eh, rečnícky čas upraviť ešte tak, eh, aby, ak bude príliš veľa rečníkov som do debaty, aby každý dostal priestor. Takže už dávam slovo pani Debol na 10 minút, poprosím prezentáciu a potom teda bude pokračovať diskusia podľa uvedenej štruktúry. Nech sa páči, pani Debol, máte slovo. Thank you very much. Ďakujem za slovo. Vážení poslanci Európskeho parlamentu a národných parlamentov EÚ, pán Moráš, pani Luger, ďakujem pekne, že ste ma pozvali a že sa môžem zúčastniť tejto, tohto tretieho zasadnutia spoločného parlament, parlamentnej kontrolnej skupiny. Je to poprvýkrát, čo som tu za Europol ako výkonná riaditeľka. Ehm, na poslednej schôdzi som tu bola ako pozdravateľka a musím povedať, že som odišla z tej schôdze veľmi pozitívne naladená a bola som si istá, že JPSG posilní Europol a prispieje k eh, navýšeniu našej kredibility a legitimity. Vy, JPSG, eh, spolu s účasti eh, národných parlamentov dávate Europolu príležitosť dostať sa aj na národnú úroveň a E, priblížiť našu činnosť, našu činnosť európskym občanom. E, túto pozíciu zastávam už 5 mesiacov a v treťom mesiaci som sa verejne vyjadrila 9. júla na výbore LIBE, že Europol je funkčná organizácia a že môjim cieľom je Europol ešte viac sfunkčniť, posilniť, ale uvedomujem si, že sama to nedokážem. Dokážem to jedine s podporou všetkých zúčastnených strán. Ako výkonná rediteľka Europolu potrebujem pochopiť, aké sú potreby a obavy našich spolu partnerov. E, platí to najmä pre e, organičné v trestnom konaní na národnej úrovni, preto som sa rozhodla, že sa stretnem všetkými kolegami, ktorí takéto pozície zastávajú. Trvalo mi zatiaľ 41 dní ich ponavštevovať a rozprávať sa s nimi o ich očakávaniach, eh, či už ide o strategickú či operatívnu úroveň činnosti. Vďaka týmto návštevám som získala potrebný základ na to, aby som posilnila a zlepšila podporu Europolu smerom k národným orgánom. Pokiaľ ide o spätnú väzbu od eh, policajných prezidentov, som získala potvrdenie, že Europol eh, je eh, funkčná organizácia. Orgány činné, národné orgány činné trestné konaní po, oceňujú podporu Europolu najmä v oblasti kybernetického zločinu, boju proti terorizmu a oblasti technickej expertízy. Avšak národné orgány chcú od Europolu viac, aby mohli úspešne bojovať proti e, organizovanej trestnej činnosti, medzinárodnej organizovanej trestnej činnosti a terorizmu. Chcú vyššiu mieru podporu v oblasti e, pašovania drog, boju proti finančnej kriminalite a taktiež v oblasti kybernetickej zločinnosti. E, špecifická požiadavka znie posilniť analytické kapability Europolu, aby vznikla lepšia podpora pre vyšetrovania členských štátov. Europol zareagoval a E, spustil iniciatívu s členskými štátmi, aby sme zistili, ako e, národné e, analytické oblasti a Európa môžu spolupracovať. Ide tu o štandardizáciu k analýzy kriminálnej činnosti, aby sme potom mohli vymieňať si ako aj výstupy takéto činnosti, ale aby sme aj mohli prepojiť expertov v oblasti analýzy na úrovni členských štátov. Potom je tu školenie analýz, analyzátorov vo všetkých členských, či analytikov, pardon, vo všetkých členských štátov. Predsedovia policajného zboru chcú byť pripravení na e, e, výzvy zajtrajška a chcú vedieť, že ich Europol podporí pri analýze veľkých dát. Chcú byť na čele inovatívneho digitálne, inovatívne digitálne policajné činnosti a chcú mať dispozícii platformu na výmenu expertízy a znalosti. E, predsedovia policajných zborov e, žiadali o väčšiu mieru e, sústredenia sa na výstupy. A ja toto všetko zohľadním pri našej výrobe stratégie na rok 2019. Takže budeme viac spolupracovať s členskými štátmi a ich orgánmi činnosti v konaní. Pre mňa je dôležité taktiež bojovať a navýšiť spoluprácu s inštitúciami EÚ. Chcela by som sa už teraz poďakovať komisárom Kavromopoulos a King, eh, DG, generálne riaditeľstvo Home, je pre našu agentúru mimoriadne dôležité a chceme stavať, naozaj budovať eh, vzťah založený na dôvere Komisia sa venuje boju proti teroristickej činnosti a kritickej zločinnosti a Europol víta túto aktivitu. Budeme, v nej, budeme na tejto pôjde spolupracovať. A taktiež chceme spolupracovať s medzinárodnými agentúrami. Za tých post 5 mesiacov, čo zastávam túto pozíciu, som sa stretla e, so, so, so, so zastupcami Eurojustu, e, EULISA, so zastupcami EULISA, ktorí sú zodpovední za IT systémy, Európskou agentúrou pre drogy, Európsky inštitút pre rodovú rohnosť, Interpol, Frontex a organizáciu za zákaz chemických zbraní. Z e, agentúrou Frontex budeme zasadať budúci týždeň a budeme riešiť e, otvorené otázky. Ja chcem, aby Europol bol naozaj to hnacou silou pre spoločnú činnosť a pokiaľ budeme mať naozaj silné funkčné siete a úzkú spoluprácu a budeme si zdieľať expertízu medzi jednotlivými organizáciami, tak len vtedy môžeme zaplniť tie, tie, tie medzery v rámci našej e, spravodajskej činnosti. V stredu a štvrtok po počas zasadnutia pre, pre, prezidentov policajných zborov v Hágu. Budeme diskutovať o všetkých týchto témach. Je to najväčší, najväčšie podujete Europolu, bude to v Hágu a výstupom bude taktiež e, príspevok do našej organizačnej stratégie. Europol za tých 5 mesiacov mojej práce úspešne podporil vyšetrovania členských štátov a ja som e, sa oboznávila s, po, s potrebami organizácií a našich policajných síl. Verím, že to je základný stavebný kameň na Europol, ktorý obstojí v budúcnosti, stojí pevne. Pokiaľ ide o viacročný finančný rámec 2019-2021, tak tento dokument už bol prezentovaný v marci mojim predchodcom Robom Reinhardom k tomu návrhu uh, znenia neboli uskutočnené žiadne zmeny a finálne schválenie sa očakáva koncom novembra. V tomto dokumente sú aktuálne, uh, uvedené aktuálne strategické ciele Europolu. Poprvé, prvý strategický objektív chce, aby EÚ bol informačným úzlom EÚ, aby poskytoval priestor na výmenu informácií medzi orgánmi činnom trestnom konaní vo všetkých členských štátoch. Pokiaľ ide o informačný manažment, tak chceme používať nové možnosti e, na to, aby sme zlepšili spravodajskú analytickú činnosť, ktorú poskytujeme členským štátom. Potom integrovaný, integrovaná správa dát tá bude pokračovať tiež v spolupráci s členskými štátmi. Mnoho policajných prezidentov mi počas návštev povedalo, že investujú do informačného manažmentu. V Europole sa významná časť práce mm, v oblasti IKT zameria na posilnenie našej eh, interoperability a konektivity s relevantnými informačnými systémami a síťami EÚ. Budeme pracovať na tom, aby sme eh, aktualizovali náš eh, systém na SIS-2. Toto predstavuje veľkú časť nášho rozpočtu, ale je naozaj zásadné, aby naše systémy boli aktualizované a aby sme nadalej investovali do nových nástrojov. Druhý strategický cieľ pozostáva z toho, že Europol bude poskytovať naj, čo najefektívnejší najefektívnejšiu podporu a expertízu pri vyšetrovaní členských štátov. Už som hovorila o ich očakávaniach, o očakávaniach členských štátoch a spätnú väzbu, ktorú sme získali od národných orgánov, tá, táto spätná väzba bude predstavovať základ, e, základnú tému našich diskusí na zasadnutí európskych e, predsedov policajných zborov. Po tretie, Europol e, bude efektívnou organizáciou s efektívnou správou. V roku 2017 e, sa Európu, Europolu úspešne podarilo spraviť spravovať budget 114 miliónov a 80 dosali sme 80-percentnú úroveň implementácie pracovného programu. Pokiaľ ide o roky 2019 a nadchádzajúce roky, potrebujeme riešiť rozpočet a to v rámci nadchádzajúceho VFR. Na nešťastie aktuálny návrh pre Európov na rok 2019 je skrátený v porovnaní s potrebami Europolu. Dokonca sa tu hovorí o redukcii v porovnaní s rozpočtom na rok 2018. Rátame s pomocou Európskeho parlamentu, aby sme túto problematiku e, vyriešili e, a to na hlasovaní výboru pre rozpočet tento týždeň e, šírenie osvety aj vo vašich národných parlamentoch by naozaj veľmi pomohlo pri posledných fázach rokovaní. Spolupráca s ďalšími agentúrami v oblasti vnútra spravodlivosti je zásadná. Zabezpečiť to nielen komplementaritu, ale aj flexibilitu, aby tento rámec e, vzájomnej komunikácie agentúry bol efektívnejší. E, s ostatnými agentúrami sme diskutovali o tom, ako zlepšiť spoluprácu na operatívnej a strategickej úrovni. Europol bude zdieľať sieť týchto agentúr EHS v roku 2019 a tento formát e, bude ďalšou príležitosťou na posilnenie spolupráce a identifikáciu synergií medzi agentúrami. Ešte by som na záver chcela eh, hovoriť o podpore, ktorú Europol poskytol pri vyšetrovaniach eh, na Malte a v Slovenskej republike. Za uplynulý rok sa Európsky parlament sústredil na rešpektovanie právneho štátu a skúmal vývoj v tý, na týchto vyšetrovaniach a Europol bude naďalej maltské a slovenské orgány v ich e, vyšetrovaniach podporovať. Tak ako v minulosti, chceme dostať svojmu záväzku um, splniť očakávania členských štátov a nadalej uh, e, podporovať EÚ v jej prioritách. Za posledných niekoľko mesiacov Europol mal e, tú čest e, ho, pohostiť niekoľko, niekoľko delegácií JPSG. Ja by som chcela pod, po, pozvať všetkých členov JPSG, aby navštívili Europol, aby videli, ako pracujeme. Bude pre nás naozaj potešením privítať vás e, v sídle Europolu a predstaviť vám našu prácu. Ďakujem vám, že ste ma dnes medzi seba pozvali a teším sa na vaše otázky, aby som ich mala zodpovedať. Ďakujem. Um, kolegovia, máte teraz príležitosť diskutovať. Na začiatok dostanú slovo kolegovia z Rumunska a Cypru. Sorry, I was getting some Dutch translation there <laughs> for some reason. Prepačte, e, mal som v slúchadlách holandské tlmočenie, ale teda na začiatok dostanú slovo kolegovia z Rumunska, ale ešte by som sa chcel vyjadriť k prejavu pani De Bol. Musím povedať, že to e, bol na, naozaj veľmi efektívny prejav. Nechcem zabudnúť, hovorila, e, obracala sa práve na členov JPSG a hovorila o viacročnom finančnom rámci. Veľmi niečo podobné som hovoril, o niečom podobnom som hovoril pred dvoma týždňami na Bezpečnostnej rade mm, e, v rámci rakúskeho predsedníctva. Naozaj veľmi objektívne sa to hovorilo o požiadavkách smerom na Europol, pritom Europol je veľmi e, malou organizáciou, pokiaľ ide o styčných dôstojníkov a, hotspoty, ale tie, požiadavky na Europol sú naozaj veľmi veľké a rozpočet e, na to nie je nastavený, aby mohol reagovať na všetky tieto požiadavky. Takže vás chcem len ubezpečiť, že tento bod sa rieši a naozaj podporujem aj to, čo pani Debole povedala, prosím, e, sústrete sa na to aj vo vašich členských štátoch a parlamentoch, keď budete riešiť rozpočet Europolu, lebo my tu v Európskom parlamente sa tomu tiež venovať budeme. Takže, pani Florea, chcete sa ujať slova? Takže vy ste zapísali svoje e, požiadavky o to, o to získať rečnícky čas, zapísali ste im na tieto kartičky. Prepašte, je to naozaj byrokratický postup, ale takýmto spôsobom naozaj môžeme zabezpečiť férovosť. Budeme tam mať teda jedného rečníka z Národného parlamentu a jedného rečníka z Európskeho parlamentu. Takže prosím vás, píšte na tie modré kartičky, ktoré v skutočnosti nie sú modré, je to skôr nejaká bežová, ale voláme to modrá, takže aby vás to nepomýlilo. Prosím, napíšte svoje meno na, taký, na takúto kartičku. A pani Florea, kde je? Prepačte, v tejto miestnosti je veľmi ťažké nájsť e, rečníkov. Takže nech sa páči, pani Florea, e, máte slovo, máte dve minúty. Domnule președinte, nu am ridicat mâna. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som sa nejak špeciálne nehlasila, ale vystúpila by som v súvislosti s viacočným eh, pracovným programom Europolu. Tie naše písomné pripomienky, ktoré sme dodali, môžem sa k nim viedeť v tejto fáze? Áno, ak je to otázka na pani Bole, tak e, môžete k ktorékoľvek téme. Ďakujem pekne. Takže my sme si návrh programu Zdielne dielne pani Debole veľmi pozorne preštudovali. Máme pocit, že si to veľmi dobre premyslela, že je to kvalitný dokument. Je tu však e, zo pár bodov, na ktoré by sme radi kolegov upozornili. Poprvé, naša delegácia by rada zdôraznila že programový dokument má jeden z hlavných cieľov kvalitnú podporu členským štátom v troch prioritných oblastiach v súlade s našou bezpečnou agendou, teda boj proti terorizmu, organizmu zločinu a kyberzločinu. A my si myslíme, že Europol musí rýchlo poskytovať podporu operatívneho charakteru tak aby sa dostalo potrebám členských štátov. A tiež by malo dávať dispozícii informácie a odborné znalosti naozaj v reálnom čase a priamo v teréne. To je prvá vec. Druhá vec. Vzhľadom na to, že tu máme problém s nelegálnou migráciou, rakúske predsedníctvo rady si vytýčilo ako jednu z priorít to, že Europol nás musí chrániť e, zabezpečovaním bezpečnostnej dimenzie nelegálnej migrácie a to v kontexte konsolidácie našich vonkajších hraníc, vonkajších hraníc EÚ. Toto je vec, ktorú aj my veľmi podporujeme a považujeme za veľmi relevantnú v najbližšom období. Europol bude zohrávať naozaj rozhodujúcu úlohu pokiaľ ide o zrútenie toho biznis modelu um, prevádzačov migrantov. Takže toto je tiež jedna z úloh um, Europolu veľmi kľúčová. A tretia vec, áno, informačné technológie sa vyvíjajú veľmi rýchlo, to znamená, že aj integrácia a interoperabilita systémov, ktoré sa využívajú v Európe, e, je kľúčová. Na toto bude potrebné nasmerovať dostatok zdrojov s tým, že hlavný príspevok agentúry spočíva v zbere, analýze a výmene informácií. To je samozrejme vec, ktorú je potrebné zohľadniť. Čo to znamená? E, znamená to, že keď sa pozrieme na dopady Brexitu na viacročný pracovný program Europolu. V závere chcem spomenúť, že e, naozaj e, chceme využívať podporu Europolu aj počas rumunského predsedníctva v Rade s tým, že budeme predsedať v administratívnej rade 18. júla čoho vyplýva aj to, že budeme naozaj veľmi účastní prípravy aktivít príslušnej agentúry. Rada by som zdôraznila úsilie, značné úsilie, ktoré investujeme do tohto pracovného programu zo strany agentúry. Ďakujem. ja pekne, pani Florea. Kolegyne, kolegovia, poprosím vás, keď budete vystupovať, Dodržte prosím dve minúty, aby sa naozaj mohli vyjadriť a vystúpiť všetci. Čiže to sa týka otázok, ako aj e, akýkoľvek príbuzov, ktoré máte. Ďakujem pekne, pani Florea. A ešte než dáme e, slovo prvom europoslancovi, máme tu pána Dimitria e, z cyperskej delegácie, takže nech sa páči, máte slovo. και πολύ καλά Συγγνώμη. Ďakujem pekne. Ešte raz ďakujem. Vo všeobecnosti viacročný rámec, teda jeho návrh považujeme za veľmi koherentný, dobroštudovaný dokument, kde sú jasne opísané strategické ciele organizácie, tak ako ich opísala pani riaditeľka. Radi by sme však eh, zo pár bodov na tomto fóre nastolili. Poprvé, myslíme si, že korupcia je mm, takým podložím ďalších eh, kriminálnych aktivít. A takto sa to uvádza aj v dokumente o vyhodnotení hrozieb v tom najnovšom. Napriek tomu však vo vašom návrhu vedačného programu otázka korupcie nie je spomenutá. Čiže moja otázka znie, ako sa korupcia chce zaoberať touto otázkou v následujúcom období predmetnom období. Myslíte si, že by bolo dobré nejaký odkaz na tento fenomén do programu zapracovať? A teraz cieľ 3, strategické posilnenie partnerstiev e, s partnermi v spolupráci. Sme dosť skeptickí, pokiaľ ide o e, zaradenie Turecka do, krajín, do skupiny e, z tredomorských krajín, kde sa považuje za urgentnú výmena osobných údajov, pokiaľ ide o ochranu osobných údajov. Tam nie je všetko s kostolným poriadkom a ešte sa to zhoršuje e, v súvislosti e, s ďalšími e, protirosickými opatreniami. Správa o pokroku, pokiaľ ide o roadmap vízovej liberalizácie pre Turkov, tam sa hovorí, že Turecko musí voľu legislatívu v boji proti terorizmu zosúľadiť s európskymi štandardmi, teda lepšie súladenie hlavne definície definície terorizmu, čiže keď toto všetko si uvedomíme a keď sa pozrieme na tie účely e, výmeny osobných údajov v boji proti organizovanému zločinu a tak ďalej, ešte pred zmenou relevantnej legislatívy naozaj spochybňuje celkovú výmenu, výmenu um, osobných údajov medzi uh, Tureckom a Európskou úniou, samotný právny základ. A teraz spolupráca medzi Tureckom a Cyprom, organizovaný zločin a terorizmu, tam Turecko s nami nespolupracuje, čiže to by mohlo naozaj ohroziť uh, celkové efektívne dosahovanie cieľov Europolu. Ďalej sme presvedčení, že rozširovanie a aktualizácia e, nášho rámca z voči Turecku vysiela nesprávny signál, pretože naozaj neodráža to, ako Europol vníma ochranu osobných údajov našich občanov, aký význam je pripisuje. Boj proti onalikalizácii je našou prioritou, vítame to, ale myslím si, že radikalizácia v mešitách alebo nejakých iných náboženských zariadeniach by mala byť rovnako súčasťou e, širšej stratégie boja proti terorizmu. Hlavne v spolupráci s tým cieľom, e, s tým e, Centrom pre e, šírenie povedomia o radikalizácii. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ešte raz, kolegyne, kolega, poprosím, držte sa dvoch minút, pretože náš zoznam je veľmi dlhý, tak aby sme dali priestor každému. A tiež poprosím o otázky na pani raditeľku. Teraz pán Diaz Mera z Európsky parlament. Nech sa páči, máte dve minúty. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda prvom rade by som chcel zablahoželať riaditeľke Europolu. Naozaj odviedla obrovský kus práce za tých 5 mesiacov, čo je vo funkcii. Pracovala veľmi zanietene a vidíme výsledky, takže e, naozaj do nej vklade, vkladáme veľké nádeje, pokiaľ ide o otázky bezpečnosti. Mal by som zo pár otázok. Predseda Juncker minulý týždeň hovoril o otázkach, na ktoré sa bude vzťahovať aj moja otázka. Alebo moje otázky. Prvá vec. Ako by som to naformuloval? Či má Europol dostatok zdrojov, tam sme hovorili o tých obsahoch, ktoré sú na internete a sú neželané. Máte na to nástroje, aby ste dokázali rýchlo reagovať? Predseda Juncker tiež chce posilniť Frontex, teda pohraničnú kontrolu a IASO. A ja mám teda vlastne určité obavy. Udeje sa to na úkor kapacít a siete pre e, kontrolu migračných tokov v Európole? To je moja otázka. A teraz kyberbezpečnosť. Vieme, že počítačová kriminalita predstavuje 50 celkových trestných činov v mnohých krajinách EÚ. Vy ste hovorili, že budete investovať do nových nástrojov. Plne s tým súhlasím. Rovnako súhlasím s predsedom, ktorý povedal, že musíme dávať viac prostriedkov v viacnom finančnom rámci na tieto ciele, teda že v rozpočte to musí byť. Čiže máte potrebné finančné, logistické, personálne um, zdroje tak, aby ste mohli tieto nové formy trestnej činnosti nejakým spôsobom online riešiť, venovať sa novým formám počtu kriminality. Teraz Sionet. Sionet sieť existuje, ale sú tu problémy s danou legislatívou v určitých členských krajinách. Pani riaditeľka, môžete nám prosím povedať, či zamýšľate zlepšiť fungovanie tej siete, alebo možno by ste to vymenili za nejakú inú formu výmeny, výmeny informácií pokiaľ o finančné zločiny. Ďakujem. ďakujem pekne, pán Diaz Demera. A teraz zase Národný parlament, pani Jumasan z Francúzska, nech sa páči. Kolegyne, kolegovia, v súčasnom kontexte eh, teroristických hrozieb, nových foriem Eh, kriminality, eh, nelegálnej imigrácie a tak ďalej. Európa musí naozaj byť v jadre na našej bezpečnostnej stratégii. Má mnoho cieľov a ja sa chcem venovať eh, hlavne trom. Poprvé je potrebné prehlbiť vzťahy s členskými štátmi, pokiaľ ide o operatívnu podporu e, orgánom činným trestnom konaní. Táto spolupráca je nevyhnutná, hlavne v oblasti výmeny informácií. E, za 10 rokov došlo k 9 násobeniu, ale eh, až 85 eh, tých údajov eh, sa týka iba piatich členských štátov, konkrétne aj Francúzska. Europol má učinovací priestor, môže naozaj byť pridanou hodnotou, tou európskou pridanou hodnotou a môže pomáhať národným parlamentom vyhodnocovať zapojenie národných orgánov na európskej úrovni. Pokiaľ ide o Brexit, musíme sa vyhnúť tomu, aby to zvyšilo bezpečnostné e, rizika. Spolupráca s tretimi krajinami tá je tiež nevyhnutná. E, sú tu však e, určité otázniky týkajúce sa dohôd s takými krajinami o výmene osobných údajov, pretože nie všetky musia splňať rovnaké podmienky Takže toto sú uh, veci, ktoré je potrebné vylepšiť. pri od prípadu k prípadu je naozaj uh, nevyhnutný. Teda úplne našich štandardov aj na našich partnerov. A potom interoperabilita informačných systémov, uh, toto je obrovská úloha a tie technické výzvy uh, sú naozaj obrovské. Súčasná fragmentácia databáz to je potrebné prekonať, aby sme mohli naozaj vyšetrovania viesť efektívnym spôsobom. Europol e, má svoju úlohu v rokovaní e, tak, aby mal prístup k informačným systémom e, s zachovaním samozrejme ochrany osobných údajov tá je nevyhnutná. Interoperabilita e, to je 2020-2021, e, na to sú potrebné investície a tiež e, preorientácia finančných tokov v rámci Europolu. Kyberbezpečnosť, to je obrovská výzva. Europol identifikoval túto oblasť ako výzvu, z toho sa veľmi teším. Počítačová kriminalita je obrovskou hrozbou hospodárskeho a politického charakteru. Takéto škody môže priniesť. Je potrebná globálna reakcia, je potrebná spolupráca medzi európskymi orgánmi či inými trestnom konaní, je potrebná spolupráca aj s súkromným sektorom, konkrétne e, s bankovými inštitúciami. To sú teda tie priority, ktoré podľa mňa, podľa nás e, musia byť v bezočnom programe Europolu. Naši cyperskí a rumánsky kolegovia e, sú z veľkej časti rovnakého názoru, čo ma teda veľmi teší. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne a mal by som povedať, že dvaja Niektajší poslanci sú tu tiež s nami. Pán Timothy Kirkhope, vítame ťa tu, Timothy. A pani Ria Umen Reuten, ktorá tiež bola členkou výboru, takže oboch týchto niekdajších europoslancov tu srdečne vítam. A teraz z, Bu- z Bulharska ďalší ročník, pán Svetanov. Máte dve minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne. Dovolte mi, aby som sa vyjadril k tomu programovému dokumentu. Áno, rok tis, obdobie 2019-2021 bude kľúčové pokiaľ ide o ďalší rozvoj agentúry, pri o konsolidáciu kapacít a znalostí, tak aby mohla efektívne podporovať e, členské štáty vo svojej činnosti, čiže stratégia a na to sú potrebné aj nevyhnutné zdroje. Naozaj financovanie agentúry, um, e, náležité financovanie je nevyhnutné nové technológie, inovácie, áno, tak to môžeme nejakým spôsobom e, znižovanie e, financovania e, kompenzovať, ale naozaj to vidím ako problematické, pokiaľ ide o obrovské hrozby, či už imigračnú hrozbu, teroristickú a tak ďalej. Chcem, aby naozaj spolupráca s krajinami Západného Balkánu zostala prioritou pre agentúru agentúra by mala efektívne uplatňovať dohody pri využití existujúcich e, mechanizmov spolupráce. Spolupráca Europolu s tretími krajinami má za cieľ uplatňovanie našich hodnôt aj na ich území, tak aby boli úzko zapojené, aby rovnako vnímali naše hodnoty. Čiže toto je vec, ktorá e, nám pomôže vyhnúť sa nejakému politickému alebo hodnotovému vaku v regióne Západného Balkánu a v iných tretích krajinách. Ľudia e, v týchto krajinách sa tiež musia popasovať s obrovskými výzvami. Pokiaľ ide o utečeneckú a migračnú krízu a pokiaľ ide o tie výzvy, tejto súvislosti vystávajú, je dôležité, aby Europol mm, zohľadnil úlohu Turecka e, aby sme s Tureckom naďalej spolupracovali. A ešte ďalšia vec, Brexit. Máme nejakú migráciu smerom do Turecka, teda sú tu nejaké migračné toky do Turecka namiesto Európskej únie. Toto je vec, na ktorej musíme ďalej pracovať. A ešte posledná vec, eh, pokiaľ ide o Brexit, eh, tam Británia zohráva dôležitú úlohu v oblasti bezpečnosti ako poskytovateľ bezpečnosti. Čiže aké sú tu nejaké minimálne štandardy na zachovanie tých mechanizmov, aby sme sa vyhli bezpečnostnému váku po tom, čo Británia opustí Európsku úniu. Je to, myslím, že v záujme nás všetkých. Ďakujem. Ďakujeme pekne. A teraz pani Kiniči za Európsky parlament. Grazie, grazie, prezident. Ďakujem, pán predseda Moráš. Ja by som v prvom rade chcela poďakovať e, výkonnej riaditeľke Europolu pani Debo za jej prezentáciu. Ako zdôraznila, úloha Europolu je čoraz dôležitejšou v oblasti prevencie e, najvážnejších typov zločinov od terorizmu až po kybernetickú kriminalitu a mnohé ďalšie ako ste zdôraznili, to najdôležitejšie je tu spolupráca, spolupráca s národnými agentúrami, ale aj s európskymi a inými inštitúciami. V tejto súvislosti mám pre vás nasledovnú otázku. Chcem sa obzvlášť spýtať e, nasledovné. Um, Európa prijal svoje vlastné usmernenia, pokiaľ ide o ochranu údajov Pýtam sa, do akej miery tieto zohľadňujú tie odlišné účely, za ktorými Európa môže spracovávať údaje, či už ide o strategické analýzy alebo operatívne účely. A pýtam sa tiež, ako v tomto dokumente zohľadňujete budúce možnosti interoperability a konektivity údajov. Ďalšia otázka týkajúca sa spolupráce medzi agentúrami aké profily e, e, spolupráce ste vypracovali e, s Eurojustom, aby ste zlepšili spoluprácu s touto inštitúciou. A potom v programovom dokumente pre obdobie až do roku 2021 sa nejako nespomína budúca spolupráca, ktorá sa vlastne predpokladá s budúcou Európskou prokuratúrou treba tu zhodnotiť aj e, možný e, dopad, e, aj pokiaľ ide o zdroje, ktoré by mala takáto spolupráca medzi týmito dvoma inštitúciami. Ďakujem pekne. Ďakujem, Katarína, za národné parlamenty, za Írsko, teraz pán O'Keelan. Ďakujem. E, vidím, že sú tu určité obavy, pokiaľ ide o viacročný e, program Europolu, pokiaľ ide o posilnenie jeho partnerstva s tretími e, štátmi mimo, mimo EÚ. Spomínajú sa tu len stredomorské krajiny, Západný Balkán, Blízky východ, USA. Keďže Veľká Británia by mala opustiť čoskoro Európsku úniu, prečo sa to nejako e, neodkazuje práve na e, teda Brexit. Je dôležité, aby Europol mal e, dobrú silnú spoluprácu s týmto ostrovom aj teraz so Severným Írskom. mohla by sa, pani pani e, Bol e, vlastne vyjadriť e, ešte bližšie k Brexitu, aké sú vaše predstavy vlastne pre obdobie po Brexite. A, a takisto ide aj o teda obavy súvisiace s nižším počtom postov, expertov akú, aký dopad e, toto môže mať. Nehrozí tu riziko negatívnych e, dopadov na no morálku personálu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz prejdeme k Holandsku. Pani Den má slovo, nech sa páči. Ďakujem. Vážne dámy a páni, myslím, že je veľmi dobré, že máme možnosť byť tu eh, zastúpení. Máme tu čisto ženskú eh, delegáciu za Holandsko, na to som veľmi eh, hrdá. Obe komory Holandského parlamentu sú tu zastúpené ženami. Dôležitý je tok informácií, dialog o budúcnosti Europolu. Z pracovného programu jasne vyvstáva, že e, chcete, byť, e, chcete sa orientovať operatívne, na operatívnu oblasť, ale ako to má vyzerať v e, praxi konkrétne, pýtame sa vytváranie multidisciplinárnej e, spolupráce, akou cestou tu konkrétne chcete ísť, čo chcete e, dosiahnuť. Tu by ma zaujímali bližšie detaily. A takisto pokiaľ ide o právny štát, e, vytváranie prepojení k tretím krajinám je to želateľné. Práve pokiaľ ide o krajiny, ktoré majú zlú reputáciu v oblasti ľudských práv, ja to myslím na tzv. dohody so tretími tretimi stranami Ide tu o zbieranie spravodajských e, informácií tiež, ako to tam vyzerá s ochranou údajov, s transparentnosťou, e, teda otázky PNR a tak ďalej. No a prostriedky pre boj proti terorizmu. Tie sú e, takmer také rozsiahle ako prostriedky pre boj proti organizovanému zločinu ako to e, vyzerá s pracovnou záťažou vašich kolegov v jednotlivých členských štátov, keď porovnáme oblasť boja proti terorizmu a proti organizovanému zločinu. Ďakujem pekne a za národné parlamenty, za Maďarsko pani Donáč. Eh, Ďakujem pekne, pán predseda, vážený, eh, vážená pani riaditeľka, vážení kolegovia návrh viacročného programu Europolu sa sústredí na výzvu migrácie a teroristické hrozby. My si myslíme, že jedným z najefektívnejších nástrojov v tejto oblasti je spolupráca medzi policajnými orgánmi a tu je kľúčovo dôležité zabezpečiť spoluprácu s Europolom, zabezpečiť e, výmenu informácií medzi partnerskými e, službami. Sme za výmenu informácií o e, metódach a nástrojoch. Chceli by sme sa pridať k týmto možnostiam rozvoja. Chceme tiež sa viac podielať na operatívnych programoch. Viacročný ročný Program Europolu sa e, sústreďuje na otázky priorit v oblasti spravodlivosti a bezpečnosti. Maďarsko e, tieto ciele podporuje. Spomedzi priorit, ktoré sa spomínajú v programovom dokumente, je tu veľmi dôležitý bod e, pokiaľ ide boj proti nelegálnej migrácii, to je tiež veľmi dôležité pre Maďarsko. Musíme e, sa tu zaoberať aj dlhodobými otázkami, pokiaľ ide o šengenské hranice a možné nové formy um, kriminality, ktoré vznikajú a mohli by mať dopad nie len na Maďarsko, ale aj na celú Európsku úniu. Chceli by sme posilniť e, cezhraničnú výmenu informácií a našu účasť na operatívnej spolupráci vychádzajúce z európskych iniciatív. Bol by sme radi, keby e, Europol sa stal efektívnou organizáciou s efektívnym riadením. Tu navrhujeme optimálny rámec pre využívanie existujúcich e, zdrojov a nástrojov. E, zároveň by Europol mal podporovať členské štáty a zvýšiť mieru transparentnosti. Ďakujem za príležitosť zúčastniť sa tohto dnešného stretnutia. Ďakujem. Ďakujem a teraz e, za e, parlament e, Veľkej Británie, Lord Kirkhope. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja tiež vítam novú riaditeľku Europolu v jej úlohe. Patrí medzi tých, ktorí naozaj chcú reagovať na tú demokratickú situáciu, na volanie po vyššej miere transparentnosti, ja som tiež veľmi rád, že som dnes tu a môžem sa zúčastniť tohto procesu. Naozaj len pred pár dňami eh, Veľká Británia sa pridala k pravidlám, ktoré eh, zjednodušujú výmenu finančných informácií, eh, čo súvisí so štvrtou smernicou pre boj proti praniu špinavých peňazí. Ja túto iniciatívu Veľkej Británie vítam. Myslím si, že je veľmi dôležitá a súvisí to aj s významom Europolu. Ja som bol spravodajcom k PNR a som veľmi rád, že sa tu naozaj e, spomína, že výmena informácií musí prebiehať e, v reálnom e, čase. Je to dôležité pre našu bezpečnosť v Európe. A pokiaľ ide o ten vysoký počet agentúr, s ktorými e Europol prichádza do styku európskych aj mimoeurópskych, v tejto súvislosti mám dosť obavy, e, že nech bude akýkoľvek výsledok aktuálnej britskej pozície e, a jeho teda budúceho vzťahu s EÚ. Mňa by zaujímal názor pani riaditeľky celej tejto otázke vzťahov medzi agentúrami a mm, ako to potom e, vyzerá s vplyvom e, všetkých týchto pravidel na údaje a bezpečnosť a ako zabezpečiť výmenu týchto údajov vo vzťahu medzi e, Veľkou Britániou a ostatnými európskymi krajinami. Mm, ja mám v tejto oblasti naozaj veľké obavy a e, určite si treba uvedomiť, že úspechom Europolu v minulosti bola plná e, spolupráca, silná spolupráca Veľkej e, Británie v uplynulom období. Ďakujem pekne za Francúzsko, pán Mendes. Merci, monsieur. Ďakujem, pán predseda. Budem hovoriť stručne a krátko. Mám veľmi jednoduchú otázku. Ako môžeme dosiahnuť jednodušenie policajnej spolupráce. Mala by byť Europol teda operacionálna, operatívna agentúra. Myslíte si, že e, v prípade, Batako, a v prípade Bataklandu e, v roku 2016, keby e, Europol zastrašoval tieto vyšetrovania, zlepšilo by sa vyšetrovanie, takže keď budeme hovoriť o rozpočte, mali by sme brať do úvahy aj operatívnu prípravu Europolu? Thank you very much and thank you for being brief. We, we still have quite a few Ďakujem veľmi pekne. Ešte uh, eh, zahlási uh, eh, veľký počet kolegov do diskusie, takže ďakujem za vašu stručnosť. Za Holandsko opäť pani Wiesel. Um, bedankt. De, de Nederlandse Senát. Ďakujem. Uh, holandský Senát by sa chcel poďakovať všetkým, ktorí sa podelili na organizácii takto podujatia. Ďakujeme tiež e, Europolu e, za jeho príspevok, pokiaľ ide o boj e, proti terorizmu, a kriminalite v Európe. K viacročnému programu mám nasledovnú otázku. Cieľ číslo 2. Téma operatívnej podpory. Tu sa hovorí, že Európa by mala e, podporovať národné e, vyšetrovacie e, orgány. V čom má spočívať táto podpora? Iba v zabezpečení výmeny informácií? Aké vyšetrovacie kompetencie majú úradníci Europolu? Eh, pokryť ich možnú spoluprácu s národnými eh, príslušníkmi, aký je ich mandát a do akej miery môžeme vykonávať kontrolnú funkciu eh, my, pokiaľ ide o túto oblasť. Akú úlohu Europol doteraz zohrával pri vyšetrovaniach? Ďakujem vám už teraz za vašu odpoveď. Ďakujem aj za vašu stručnosť. Za grecký parlament pán Papa Teodoru, nech sa páči. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.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 Okay, thank you very much. Um... Ďakujem veľmi pekne. Teraz za Španielsko pán Martin Toledano. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem aj e, výkonnej riaditeľke Europolu. E, mám pár stručných e, otázok. Vie, vyjadrenia pani riaditeľky hovoria naozaj o týchto veľmi vysokých, dôležitých úlohách Europolu, boj proti organizovanému zločinu terorizmu, kybernetickému zločinu, praňu špinavých peňazí. Zároveň sú tu obavy, pokiaľ ide o financovanie agentúry jej informačnej koordinačnej práce a spolupráce e, s národnými policajnými zložkami v e, boji proti zabraňovaniu, v boji e, teda proti takejto činnosti. Chcem sa spýtať aj na vplyv Brexitu, ako je možné zaplniť medzeru, ktorá tu vznikne v dôsledku Brexitu. Vyplývajú tu vlastne veľmi negatívne ohrozenia v tejto súvislosti pre našich občanov. Občania nerozumejú spôsobu fungovania Európskej únie. Európska únia by mala nadobudnúť väčšiu prestíž v očiach európskych občanov a e, na to by práve organizácie ako Europol mali byť e, v jednotlivých členských štátoch e, známejšie a ako je, e, zabezpečiť na, ako je možné zabezpečiť na väčšiu možnú mieru bezpečnosti našich e, občanov. Je tu dôležitá určite aj e, vyššia miera koordinácie a na to sú potrebné dodatočné prostriedky pre Europol. Posledná otázka. Európsky e, zatýkací e, rozkaz. E, v poslednej oblasti tu bola tiež určitá kríza, ako toto vyzerá momentálne. No, e... Ďakujem, pán predseda. Všetky príspevky od kolegov správne poukazujú na isté znepokojenie, pokiaľ ide o funkčnosť e, spolupráce. A je pravda, že by sme chceli vedieť, ako táto spolupráca medzi Europolom a inými agentármi bude fungovať v rámci EÚ. Nehrozí tu nejaké zmiešanie kompetencií medzi Europolom a Frontexom, ktorý taktiež hovorí, že bojuje proti terorizmu e, či pašovaniu zbraní, aj keď ich hlavnou činnosťou je podľa mňa teda stráženie externých hraníc EÚ. No a pokiaľ ide pre rozdelenie úloh v boji proti pašovaniu migrantom, tam tiež to nie je jasné. Pani mm, rediteľka, vaše skúsenosti e, naozaj na, priamo na tvary miesta by možno mohli pomôcť pri riešení nových štruktúr e, riešenia migrácie, pokiaľ ide o kon, e, kontrolné centra a miesta vysadenia v tých krajinách príchodu. A teda mňa by zaujímalo, ako naozaj sa vyhnúť prekrývaniu sa právomoci jednotlivých agentúr A samozrejme, chceme posilniť e, vaše, vaše možnosti, vašu činnosť aj prostredníctvom kontroly zo strany parlamentu. Ďakujem za slovo, teda ďakujem pekne za otázku. A posledný rečník, ktorý položí otázku, pani riaditeľka je pán Angel z Luxemburska. Ďakujem pekne za slovo. Chcel som sa poďakovať pani Debol za to, čo už dosiahla za tých 5 mesiacov, absolútne súhlasím s jej pripomienkami, pokiaľ ide o rozpočet a viacročný finančný rámec. Toto je opäť raz príklad, kedy sa stretáva rada, každý hovorí, že Európa potrebuje viac, ale nikto nechce viac prispieť. Takže moja otázka sa týka eh, ľudských zdrojov v Europole. Ja som um, obhajca silné občanských teda služieb e, úradníkov, ale vidíme, že v mnohých agentúrach úradníci, e, stáli úradníci už nemajú miesto, sú to skôr dočasne najatí ľudia ktorí majú len dočasné zmluvy. Aká je situácia v Europole? Vieme, že veľa ľudí, e, ktorí pracujú v Europole, sú poslaní zo členských štánov, štátov, ale myslím si, že motivovaní, motivovaní zamestnanci a dobré pracovné podmienky sú sú dôležité aspekty úspechu pre prácu ako Europolu, tak aj iných agentúr. Ďakujem veľmi za veľmi pertinentné otázky. Naozaj boli veľmi dôležité, veľmi relevantné. Ďakujem veľmi pekne. No a teraz dám slovo pani riaditeľke. A len v rámci usmernenia táto časť programu končí o piatej. Určite, pani riaditeľka, nebudete e, môcť odpovedať na všetky otázky, ale niektoré z tých tém sa, sa opakovali, takže nech sa páči, Katrín. Prosím, vyjadrite sa k tým kľúčovým záležitostiam. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem vám všetkým za otázky a pripomienky. Určite nám to pomôže, keď budeme zvažovať, ako možno lepšie slúžiť európskym občanom. Pokúsim sa zodpovedať na vaše otázky v takých zhlukoch otázok. E, na začiatok by som sa venovala o e, migrácii. Europol má špeciálne centrum, pre migráciu a pašovanie. V tejto chvíli je tam 90 vyšetrovaní, ktoré riešia e, pašovanie migrantov. Členské štáty žiadajú o viac, ale my máme pri, pravidlo priority a teda preto iba 19 takýchto vyšetrovaní prebieha. Pokiaľ ide o sekundárne pohyby, e, ktoré uľahčujú zločinecké organizácie, sa narastá. Profit z takéhoto typu trestnej činnosti sa čísl, dá vyčísliť na miliardy. E, pašovanie migrantov predstavuje asi 25 našich vyšetrovaní na vysokej úrovni, čiže naozaj je to veľká priorita e, snaha cieľenejších, operatívnejších činností, kde e, je najdôležitejšie zdieľanie e, informácií na člene EÚ, či štandardizované procedúry je naozaj niečo, čo je potrebné. Potrebujeme dosiahnuť reálny dopad, reálne dôsledky našich činností a Máme tu prezentáciu, ktorá pozostáva z 10 bodov. Tá bude prezentovaná na stretnutí kozy a na rade. Ja poviem, budem rozprávať o troch z týchto bodoch. Chceme nastaviť spoločného dôstojníka, styčného dôstojníka pre otázku E, pašovania migrantov v rámci Europolu a bude, budú do toho zaangažované národné orgány. Už to robíme aj v oblasti boja proti terorizmu a robíme to v oblasti kybernetickej bezpečnosti a dosiahli sme naozaj matateľné výsledky, pretože vyšetrovatelia sa môžu navzájom e, kontaktovať, rozprávať a e, môžu skúmať, ktoré prípady majú vysokú prioritu. Po druhé, chceme sa viac sústrediť na profity, ktoré vyplývajú z pašovania migrantov pretože je naozaj zásadné sledovať túto, túto sféru. Paralelné, mali by sa spustiť paralelné vyšetrovania v viacerých členských štátoch a to častejšie, aby bolo možné identifikovať a zadržať e, majetky zločincov. A Europol toho jednoducho, jednoznačne podporí. Spolupráca v oblasti e, pašovania migrantov a spolupráca s tretimi e, krajinami je veľmi dôležitá, aby sme bojovali proti takémuto typu činnosti je treba bojovať už prv, prv, prv ako tí migranti prídu do EÚ. A to znamená, že je potrebné získavať spravodajské informácie o tretich krajín. Je to naozaj zásadné, pokiaľ chceme naozaj rozpustiť siete pášovateľov migrantov. Bola tu otázka na tému korupcie, ktorá sa nespomína v našom eh, väzročnom programe. My sme si vedomi toho, že korupcia spúšťa všetky druhy kriminálnej činnosti. Je to naozaj rozťahlý koncept a Europol je aktívne vo viacerých e, oblastiach vedeme eh, vyšetrovania z niekoľko posledných mesiacov vo viacerých krajinách v tejto sfére. Chceme eh, upresniť eh, rozsah pôsobnosti a konkrétnu podporu, ktorá môže byť poskytnutá zo strany agentúry pre vyšetrovateľov. Pokiaľ ide o zahrnutie kor- korupcie do viacročného programu a do dokumentu správnej rady v pracovnom programe do pracovného roku 2019 tak môžem vám povedať, že tam už sa takýto typ činnosti pred, predpokladá. Europol bude podporovať takýto typ činnosti proti korupcii e, v rámci členských štátov. Podporíme projekty e, v tejto sfére a navýšime spoluprácu s agentúrami, e, ktoré bojujú proti korupcii. No a teraz spolupráca s Tureckom. E, kolega z cyperského parlamentu o tomto hovoril. Europol si, si uvedomuje pri, pri, pri, prípadnú pridanú hodnotu, e, ktorá by mohla riešiť otázku problematiky pášovania e, migrantov. spolupráca medzi Europolom a Tureckom je, je strategickým dokumentom, ktorý, bol, ktorý sú podovlastnili v roku 2004. Vy, vylúčuje sa tu však možnosť zdieľať súkromné údaje avšak uľahčuje to spoluprácu vo viacerých e, oblastiach a máme e, tureckého styčného dôstojníka tu, teda u nás, na, na tá, toto miesto bolo otvorené v roku 2016, avšak vy, nie je možná výmena osobných údajov v rámci tejto spolupráce. A pokiaľ ide o spoluprácu do budúcnosti, tak toto je výhradné právo Európskej komisie, aby rokovala v mene EÚ, aby vyrokovala dohodu s Tureckom, kde sa bude riešiť aj otázka výmeny osobných údajov medzi Europolom a príslušným orgánom Turecka. Turecko bolo zahrnuté na zoznam prioritných krajín na základe rozhodnutia správnej rady. Pokiaľ ide o IRU, to je naozaj veľký úspech Europolu a musíme sa poďakovať za podporu IRU. Toto bolo ustanovené v roku 2015 a k dnešnému dňu e, obsahuje 66 tisíc zložiek obsahu, čo, čo viedlo k 65 tisíc rozhodnutiam. Čiže je to úspešnosť 84,5%. Minulý týždeň predseda Juncker predstavil uh, nový právny akt, ktorý sa týmto zaoberá. Vítame túto iniciatívu a vítame návrh uh, nariadenia. Posilní to Europol v boji proti radikalizácii online. V tejto chvíli spolu s komisiou eh, riešime, ako môžeme túto novú platformu aj spolu s nimi implementovať. Vy, bude si to však vyžadovať samozrejme finančné aj ľudské zdroje. Komisia vypracovala návrh a nás v prípravnej fáze, s nami teda v prípravnej fáze konzultovali a sme im za ten návrh vďační, pretože je naozaj veľmi dôležité, aby sme sa naozaj čo najskôr dokázali zbaviť takéhoto teroristického obsahu na internete, pretože to je mimoriadne dôležitým krokom boji proti radikalizácie. Pokiaľ ide o medziagentúrnu spoluprácu, je pravda, že si môžeme občas položiť otázku, ako budú všetky tie organizácie a agentúry spolupracovať a ako bude jedna agentúra preberať e, právomoci nad inou agentúrou. Práve preto je dôležité e, zostaviť sieť európskych agentúr. Chceme pracovať na spoločných stratégiách, spoločnej činnosti, spoločnom hodnotení. Teraz bude poprvýkrát zasadať e, správna rada Frontexu a Europolu. Bude to na budúci týždeň. Je to dôležitá správna rada, pretože tam vyvstane možnosť riešiť otázku právomoci Europolu, právomoci Frontexu a budeme tam taktiež môcť zadefinovať e, formu spolupráce. Som presvedčená, že ten, tá schôdza na vysokej úrovni, ktorú sme mali s Frontexom, bola veľmi dobrá. Sledovali sme tam, ako môžeme e, spolupracovať do budúcnosti. Ja myslím, že nájdeme riešenia. Tieto dve agentúry majú rôzne právomocie. Europol je e, úzol pre informácie v oblasti kriminality, je zodpovedný za výmonu informácií a za podporu e, vyšetrovaní orgánov činných trestnom konaní. Frontex je tu na ochranu našich hraníc. Výmena informácií medzi týmito dvoma agentúrami je veľmi dôležitá a v rámci nadchádzajúceho nariadenia o Frontexe sa práve aj táto časť bude riešiť. E, f, to, finančná kriminalita je prioritou pre EÚ a um, viacero prezidentov policajných zborov nás požiadalo, aby sme viac vyšetrovali e, finančnú kriminalitu a aby sme aj pomohli e, v školeniach e, v tejto sfére. My na úrovni Europolu sme presvedčení, že je potrebné sa tieto oblasti venovať viac a využijeme našu expertizu na to, aby sme pohli tým, pomohli tým členským štátom, ktoré to potrebujú. V tejto chvíli Europol spolupracuje s 8 FIU a máme naozaj veľmi dobré výsledky. Europol zobral na vedomie smernicu komisie, v ktorej sa ustanovujú pravidlá, ktoré uľahčujú využívanie finančných informácií. Tento návrh Europolu umožňuje požiadať e, finančné informácie z FIU prostredníctvom národných e, útvarov Europolu. Vždy musíme pracovať e, prostredníctvom nich. Domnievame sa, že tento návrh bude ďalším krokom v boji proti finančnej kriminalite. Čo je priorita Európskej únie? Pokiaľ ide o rozpočet na rok 2019, už som hovorila, a viac, aj, aj viacero z vás, aj predseda hovoril o tom, že v rozpočet na rok 2019 e, e, predstavuje e, rozpočet na, pre Európu na úrovni 121,5 milióna a je tam 5 nových pracovných miest. Neberie sa tu do úvahy mnoho iniciatív, ktoré by sme mali podstúpiť a, a ktoré sa od nás žiadajú. Tento rozpočet predstavuje krátenie o 8,2 milióna v porovnaní s rozpočtom na rok 2018 a táto redukcia e, predstavuje ďalších 21 miliónov, keď to e, porovnáme s návrhom správnej rady Europolu. Pokiaľ nezískame ten príslušný rozpočet, aké z toho budú problémy? E, Styční úradníci na hotspotoch, ktorí bojujú s pašovaním e, migrantov, potom udržiavanie platform na e, dekryptáciu, tie sú zaratané v rozpočte na rok 2018, sú veľmi dôležité pre boj proti kybernetickej zločinnosti. To je niečo, čo môžeme robiť na európskej úrovni, aby sme pomohli členským štátom v tejto sfére a potom je tu tiež otázka um, udržiavania chodu a aktualizácie nášho aktuálneho eh, internetového eh, technického systému. Taktiež budeme mať problém, pokiaľ ide o e, prácu v špeciálnych útvaroch na zásah, e, zásahových jednotkách v jednotlivých členských štátoch. Je to tzv. sieť Atlas budeme musieť zlepšiť výsledky v sfére prania špinavých peniazí a financovania terorizmu a na to budeme potrebovať e, zdroje. Pokiaľ budeme chcieť v reálnom čase odstraňovať nelegálny obsah ter- teroristického teroristickej podstaty, tak budeme e, potrebovať ten rozpočet. Potom, pokiaľ ide o sekundárne kontroly na hotspotoch, tak tiež nemôžem zaistiť, že to budeme schopní uskutočňovať tak, by sa očakávalo. Boj e, s kriminalitou v rámci DOGREB tiež e, predpokladá veľa zdrojov a veľkú mieru angažovanosti. No ako som vravela, naše systémy IT. E, za uplynulé roky sme do toho neinvestovali, pretože vždy, keď Europol potreboval peniaze, tak si zobral peniaze práve e, z balíčka na IT. Investícia e, do Europolu je priama investícia do členských štátov EÚ. EU členské štáty žiadajú vyš, vyššiu, stále vyššiu mieru podpory v oblastiach, ktoré nemôžu e, vyvíjať sami, napríklad prepojenia, analýzy, kryptografia, takže naozaj investícia do Europolu je vlastne investícia do samotných členských štátov. No a teraz k Brexitu. Veľa ľudí z e, komunity uh, TK si robí starosti, pokiaľ ide o Brexit. Europol vypracoval hodnotenie dopadu Brexitu a zodpovedali sme viacero otázok, ktoré sme dostali od Európskej komisie. Ja som si istá, že Europol bude schopný e, sa pásovať s Brexitom, ale v tejto chvíli ešte príliš skoro na to, aby sme e, hovorili o všetkých možných problémoch, pretože je potrebné najprv rájsť e, riešenie, aby sme riešili otázku bezpečnosti. Chcem vás ubezpečiť, že budeme zvažovať všetky možné scenáre, pokiaľ ide o Brexit že nájdeme riešenie. E, diskutovali sme aj s predsedami policajných zborov, aké by boli možné scenáre mm, vývoja Brexitu. Pokiaľ ide o integrovanú správu údajov, akú v tom má úlohu Europol. Europol je e, rieši teda túto výmenu informácií, má to 4 úrovne, vzájomná kontrola údajov, po druhé strategická tematická analýza, po tretie operatívna analýza a po štvrté e, uľahčenie výmeny informácií. Čiže databázy, ktoré boli vyvinuté v Europole, boli vždy založené na systéme a teraz musíme postúpiť e, pokrok, aby sme mali také databázy, ktoré budú v súlade s účelmi údajov. Ochrana údajov je veľmi dôležitá a aktuálny vývoj je v súlade s požiadavkami na ochranu údajov. Pokiaľ ide európske nariadenie, ochrana údajov je, podlieha veľmi striktnému režimu a máme veľa ľudí, ktorí sa venujú kontrole. Máme takisto aj agentúry organizácie, ktoré sa tomuto venujú. Vnútorne máme v Europole Nezávislého úradníka pre ochranu údajov podporuje ho správna rada a každodenne prechádza naše systémy, aby overil, či pracujeme v súlade s týmito požiadavky alebo nie. A pokiaľ to nie je v súlade, musíme tieto e, data upraviť. A potom z externého hľadiska tu máme EDPS a Europol e, si vytvoril naozaj silné púto z EDPS. Máme tu národné orgány, a máme e, orgán pre spoluprácu. E, čiže Europol už dávno vypracoval naozaj striktné nástroje na prístup a spracovanie údajov. E, ubezpečujeme sa, že údaje sa presunú len na tých partnerov, ktorí majú právo na to tieto e, práva, pardon, údaje prijať. Čiže ten, kto posiela údaje, tomu tie údaje stále prináležia. A je dôležité povedať, že tie dáta, tie údaje prináležia členským štátom. Prístup k údajom e, podlieha vnútorným usmerneniam Europolu na spracovanie údajov a iba osoby, ktoré pracujú v organizačných trestnom konaní, alebo majú špeciálne previerky, majú k takýmto údajom prístup. Pokiaľ máte záujem, môžeme vám poskytnúť písomnú, podrobnejšiu odpoveď na, také, na tieto otázky. Myslím, že už nemám veľa času. To je pravda. Pokiaľ, kolegovia, by ste potrebovali vyššiu mieru podrobností, tak prosím, dajte nám vedieť. Toto je formálne zasadnutie. Pani riaditeľka má teda príležitosť zodpovedať niektoré otázky, ale ak potrebujete spätnú väzbu, prosím, obráťte sa na ňu. Pokiaľ ide o Brexit, viem, že Europol robil nejaké výpočty v súvislosti s týmto fenoménom, ale niektoré e, rokovania ešte prebehnú, týkajú sa napríklad zmluvy o bezpečnosti. A z operatívneho hľadiska Europol toho nemôže veľa urovni, urobiť, pokiaľ nebude to rozhodnuté na politické úrovni. Čiže naozaj veľa tých otázok bolo naozaj ťažkých. Agentúra nemôže všetky odpovedať, ale pokiaľ máte ďalšie otázky, tak prosím, položte ich. Myslím si, že v tejto chvíli však tie otázky, ktoré tu zazneli zo strany poslancov, poslankyň boli veľmi inteligentné. Katrin, chceli by ste ešte niečo doplniť? Máme ešte pár minút, možno pár slov na záver. Áno, ďakujem vám veľmi pekne za otázky, naozaj. E, boli veľmi koherentné, s tým, čo som si vypočula od ministrov v jednotlivých členských štátoch a od e, ľudí, ktorí pracujú vo ČTK. A taktiež chcem zdôrazniť, že Západný Balkán je pre nás prioritou. Máme tu spoločný nejaký základ pre viaceré členské štáty a e, Západný Balkán. No a pokiaľ ide o presun osobných údajov do tretích e, krajín, tak tam je to veľmi striktne regulované e, a Európska komisia tieto dohody uzatvára, čiže oni sú za to zodpovední. Som vám veľmi ďačná za váš záujem, som veľmi ďačná za to, že vás zaujíma e, operatívna podpora, ktorú môže Europol poskytnúť jednotlivým členským štátom a pokiaľ vám budem môcť odpovedať písomne, tak samozrejme rada. A pokiaľ máte otázky, som vám k dispozícii, aj pokiaľ by ste navštívili Europol. Ďakujem vám veľmi pekne a dúfam, že sa uvidíme Thank you very much to the executive director. Ďakujeme pekne, pani riaditeľka. Kolegyne, kolegovia, ak sú tu nejaké otázky, ktoré zostali neodpovedané, alebo ak potrebujete pani riaditeľky viac detailov, obráte sa na nás, na sekretariát, alebo priamo na ňu. Pokiaľ ide o Brexit, pokiaľ ide o bezpečnosť, otázka Europolu. Tam ide o to, že budeme mať prístup ako kráľovstvo k databáze Europolu a aj členstvo v Europole. Tieto otázky sú dosť známe, ale samotné rokovania o nich ešte celé neprebehli, hoci pozícia komisie je úplne zjavná, pokiaľ ide o to, čo môžeme ako Spojené kráľstvo očakávať. Ale teda ešte je to otvorená otázka. Je to dôležitá vec pre členské štáty. Hovorili o tom viacerí z vystupivších. A teraz poďme k poslednej časti dnešného programu. Máme tu znova viacero rečníkov a potom aj výmenu názorov o aktivitách riaditeľa rady Europolu v období marca 2018. Máme tu Prit Parkna eh, z Europolu, konkrétne z tej riadiacej eh, rady a potom tu máme eh, Cvetana Svetanova, ktorý už v mene bulharského predsedníctva dnes raz vystupoval, takže poprosím ich oboch, aby teda e, prišli sem e, dopredu kolegyne, kolegovia. Je teda formálna súčasť e, nášho rokovacieho poriadku. Pán e, Svetanov súčasnil so 7. zaznutia e, riadiacej rady Europolu e, v Sofii od 6. marca 2018 ako spolupredseda JPSG, čiže nás poinformujú o tom, ako to v tej Sofii prebiehalo. V súlade s nariadením o Europole článkom 51 predseda eh, riadiacej rady Europolu eh, sa prizýva eh, na túto výmenu názorov a postup pri diskusii bude rovnaký ako predtým, takže môžete sa do nej hlásiť. Takže pán Perkna vystúpi ako prvý, predseda riadiacej rady Europolu. Máte 10 minút. Takže nech sa páči, pán Parkna. Eh, eh. Ďakujem pekne. No, ďakujem, že mám dnes túto možnosť na tomto fóre vystúpiť. 10 minút k dispozícii, aby som hovoril o správnej riade, rade riadecej rade, rade Europolu e, v období pol roka. To naozaj nie je veľa, takže možno ten čas trošku natiahnem. E, drahí kolegovia, dámy a páni, ako predseda riadecej rady Europolu eh, dnes vystupujem už po tretí krát Bol problém s holandským tlmočením. Except this one. <laughs> um, can we, is everything okay now? Už všetko funguje, prosím. Dostávate tlmočenie vo vašom jazyku? Dobre. Takže môžete pokračovať, pán Perkná. Prepašte, že sme vás takto prerušili. Takže. Imone, millel ma oma praegustes ülesannetes osalen. Táto schôdza JPSG je posledná, ktorej sa zúčastním ako predseda, pretože moja funkcia predsedu skončí v decembri a nastúpi nejaký nový, nejaké nové predsedníctvo, ktoré bude zvolené touto riadiacou radou. Na úvod by som chcel povedať, že naša riadiaca rada považuje JPSG za dôležitého partnera, pomáha nám posilňovať spoluprácu. Našou úlohou pri zabezpečovaní dohľadu, parlamentného dohľadu, to je teda veľmi špecifická úloha, ktorú zohrávate. Európska únia a členské štáty e, sú vystavené naozaj nevideným hrozbám, bezpečnostným hrozbám. Takže je potrebná väčšia miera podpory pre národné orgány činné v boji proti trestnej činnosti. A e, teda chcem vám povedať, čo sme my, e, ako sme sa my snažili k tomuto prispieť v kľúčových oblastiach. Chcem hovoriť o spolupráci z JPSG a na záver um, vás poinformujem aj o blížiacich sa aktivitách. Posledná schôdza riadecej rady prebehla v máji. Bolo to v Sofii. Išlo tam o viacero tém. otázky týkajúce sa zahraničných vzťahov, strategického nasmerovania a tak ďalej. A ja by som teda pomenoval tej externej dimenzii. Rada prijala novú politiku na ochranu ľudskej dôstojnosti, aby sa predchádzalo fyzickému aj psychickému násiliu. Teda Ide o pracovné podmienky u nás priamo v organizácii. A týka sa to hlavne školení, odbornej prípravy, príslušného personálu. Skonfirmá správa o výročnej činnosti za minulý rok. V nej sa uvádza, že došlo k pozitívnu vývoju operačnej a strategickej oblasti, ale aj pokiaľ ide o finančné otázky a otázky personálu. Hovorilo sa o kritériách kvalitatívnych a kvantitatívnych, ktoré sa využívajú v tejto výročnej správe, teda keď sa poskytujú informácie členským štátom. Toto je nová vec Vypracuje sa to v súlade s článkom 7 odsekom 11 nariadenia o Europole. Prvé vydanie to správy za tento rok bude vydané budúci rok. A ja si myslím, že porovnateľné štatistické údaje prispievajú k lepšej výmene informácií medzi Europolom a členskými štátmi túto správu postupujeme Európskemu parlamentu, národným parlamentom a ďalším adresátom, ktorých uvádza nariadenie o Europole. A aj vaša, samozrejme kontrolná skupina, je jedným z týchto adresátov. A teraz tým externým vzťahom, ktoré som v úvode avizoval. Rada podporila kritéria vyhodnocovania rozvoja našich zástupcov v Srbsku, Bosne, Hercegovine, Albánsku a Čiernej hore. Ide o vyhodnocovanie toho, akú úlohu naši dôstojníci zohrávajú, to naše zastúpenie zohráva a, a akú pridanú hodnotu e, toto má. Toto je vyhodnocovanie, ktoré bude prebiehať e, tento rok a ešte aj celý budúci rok. Spolupráca s krajinami Západného Balkánu je totiž veľmi dôležitá a takto to vníma rada. E, sú tam krajiny, ktoré sú dôležitými partnermi, hlavne v boji proti organizovanému zločinu a pokiaľ ide o potlačenie teroristických aktivít a toto sa e, zvorazňuje aj správe Europolu o e, situácii a hrozbách, teroristických hrozbách Čiže spolupráca a je napredovanie s týmito krajinami nám dáva možnosť integrovať ich do našich bezpečnostných štruktúr, byť v neustálom dialogu v boji proti terorizmu. súlade s nariadením a stratégiou na obdobie 2019 až 2020 Rada schválila eh, spoluprácu s izraelskými orgánmi činnými v trestnom konaní. Ide teda o pracovnú zmluvu z 17. júla 2018. Ide tam o výmenu osobných údajov? Nie. A cieľom eh, tejto dohody je posilniť spoluprácu napríklad formou výmeny osobitných e, informácií, správ o technikách, e, postupoch, osvedčených postupoch a tak ďalej. Cieľom je aj e, účasť na rôznych školeniach a poskytovanie poradenstva v konkrétnych prípadoch vyšetrovania. A teraz sa dostávam k rozpočtu. Ale ešte než celkom k tomu rozpočtu prejdem, chcel by som sa poďakovať rakúskému zástupcovi, pánovi Weidingerovi. A chcel by som sa poďakovať aj Klodovi Moraešovi, predsedovi výboru LIBE, za podporu, ktorú poskytujú nášmu rozpočtu. na 2018 Pokiaľ ide o kľúčové projekty, bol potrebný opravný rozpočet, aby sme podporili stredomorské hotspoty, ako aj naše enkrypčné kapacity. Sme veľmi radi, že eh, rozpočtové orgány schválili tento opravný rozpočet a chceme sa v súvislosti Európskeho parlamentu poďakovať. Pani Debol už spomínala, že finančný výhľad na 2019 ehm, je pre nás znepokojivý spolu s výkon riaditeľkou e- Europolu sme Európskemu parlamentu ako aj rade jasne povedali, že pokiaľ naše kroky majú byť efektívne, že toto škrty v rozpočte ohrozujú my musíme spolupracovať eh, s poskytovateľom internetových služieb, musíme bojovať proti teroristickej propagande, proti online zneužívaniu detí a tak ďalej, spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní na národnej úrovni a tak ďalej. To všetko je pod financovaním ohrozené. V porovnaní s prvým návrhom rozpočtu došlo k zníženiu o 21 miliónov eur a tiež sme prišli 38 postov. A chcem vás dnes požiadať naozaj o podporu. Táto medziparlamentná perspektíva by mohla byť rozhodujúca, aby Europol naozaj e, získal potrebné zdroje. Zdroje, ktoré sú potrebné na to, aby sme splnili dopyt členských štátov po službách Europolu v súvislosti s výmenou informácií. A teraz k spolupráci medzi JPSG a riadiacou radou. Na poslednej schôdzi sme mali pána Cvetanova. Ešte raz ďakujem, pán Cvetanov, že ste prišli a že ste prispeli. Ja viem, že pán Svetanov vystúpi chvíľočku po mne, takže len stručne preberiem tie témy, ktoré sme prediskutovali na tej schôdzi. Podľa mňa hlavnou výzvou Europolu je nielen transparentnosť, ale aj zachovanie dôvernosti citlivých informácií, operatívnych informácií, tak, aby sme naozaj mohli efektívne plniť naše misie. Riadiaca rada je hlavným riadiacim orgánom parlamentu, takto je to nastavené a je dôležité, aby sme naše operatívne potreby, strategické príležitosti a hrozby identifikovali, a aby sme naozaj boli schopní náležite podporovať členské štáty pri ich riešení. EPSG má za úlohu politicky monitorovať naše aktivity, teda transparentnosť, posilnenie demokratickej legitimnosti, pokiaľ ide o aktivity Europolu a kontrolu zo strany občanov preto naozaj pripisujeme veľký význam tomuto fóru. JPSG musí získavať všetky informácie, ktoré potrebuje na vykonávanie svojej úlohy podľa článku 51 nariadenia o Europole. Schôdze, ktoré JPSG robí, sú dôležité a preto som veľmi rád, že ste dnes pozvali aj mňa, aby som vám svojou troškou zjednodušil vašu kontrolnú úlohu. dôležité dokumenty protok- Europolu, ako napríklad program na obdobie 18 až 20 a taktiež CAAR, a viacročný pracovný program, ten návrh, že ste tie dokumenty všetky dostali k dispozícii. Je to nakoniec aj v nariadení takto ustanovené. Samozrejme, radi sprístupníme všetky relevantné dokumenty. Tešíme sa na vaše komentáre a na vaše otázky. Pokiaľ ide o možnosť zúčastniť sa zastup, pre zastupcu JPSG e e, našiel som ti riadiacej rady. Áno, e, rada má možnosť podľa článku 14 odseku 4 prizvať relevantných pozorovateľov. Takýmto môže byť samozrejme aj zastupca JPSG, prečo nie? Pán Svetanov eh, počas tej majovej schôdze povedal, že JPSG má záujem o využitie čo najšiššie interpretácie článku 14, pokiaľ ide o rozsah kontroly ktorú môže JPSG vykonávať. Článok 14 e, teda umožňuje radiacej rade umožniť účasť pozorovateľom My máme administratívne politické úlohy začiatkom októbra e, teda to všetko vyhodnotíme a prídeme s odpoveďou. Ja som začal, spustil písomné diskusie s pánom Cvetanovom a členskými členmi rady, pokiaľ ide o praktické scenáre toho, ako účasť zástupcu je PSG zorganizovať, lebo možností je veľa ad hoc pozvanie, pravidelné návštevy a potom nejaké ešte na polceste alternatívy. Ale zatiaľ sme tie konzultácie neuzavreli a neviem vám povedať teda, aké budú závery. Národné delegácie prišli so svojimi vstupmi, ktoré samozrejme zohľadníme v októbri a potom je PSG, dám vedieť, k čomu sme dospeli. Nechcem predbiehať nejako završenie týchto úvah, ale chcem povedať, že naozaj článok 14,4 a možnosti v ňom obsiahnuté vnímame veľmi pozitívne. Napríklad stanovisko z zástupcu JPSG. To by sme mohli využiť pri príprave viacročného pracovného programu Europolu. Prečo nie? lebo je to úplne v súlade s nariadením. Ja súhlasím s pánom Cvetanovom, že by to bolo dobré, keby sme mali nejaký spoločný harmonogram zasadnutí, aby sa JPSG napasovalo na nájsť pracovný program a tiež nejaká komunikačná platforma, tak by sme mohli zriadiť samozrejme e, so zachovaním potrebných nastavení týkajúcich sa dôvernosti. E, Takéto niečo by som vnímalo ako veľmi pozitívny krok, ktorý by pomohol JPSG pri výkone svojej dozornej funkcie. Schôdze typu tej dnešnej sú naozaj vynikajúcim príkladom toho, o čom vlastne parlamentná kontrola je teda dynamická interakcia medzi Europolom a členmi poslanco, a poslancami, či už národných parlamentov alebo Európskeho parlamentu. Ďalší dôležitý aspekt, ktorý potrebujeme zohľadniť, je ten, že dokumenty, ktoré predložila naša rada, sú dosť citlivého charakteru, týkajú sa vecí, kde ešte neboli prijaté rozhodnutia. A sú tam aj určité informácie, ktoré e, sú určené e, na neverejnú internú konzultáciu. Dokumenty riadiacej rady sa môžu týkať operačí, operačných informácií, citlivých informácií, možno nie úplne útajného charakteru, ale e, takéto informácie často nie sú úplne vhodné e, aby sa dostali na verejnosť. E, Čiže je potrebný prístup v súlade s e, príslušným právnym rámcom. A ja som si istý, že naša spolupráca e, so sekretariatom JPSG a s relevantnými teda službami, že v tejto spolupráci nájdeme riešenia aj na otázky, ktoré stále ešte ostávajú otvorené. Členovia eh, JPSG sa vyjadrili eh, aj k otázke jazykov. Tu musím povedať, že naše zdroje sú dosť obmedzené a my teda musíme veľmi efektívne využívať jazyky. Naša rozpočtová perspektíva je tiež dosť neistá, preto nevieme zabezpečiť možnosť prekladu všetkých dokumentov Europolu do všetkých jazykov. Pokiaľ ide o náš jazykový režim, všetky e, dokumenty predložené správnej rade e, sa koncipujú v angličtine, všetky právne dokumenty a rozhodnutia sa zverejňujú v angličtine. pokiaľ to nie je povinnosť ich zverejnenia aj v úradnom vestníku EÚ. Táto téma sa bude prediskutovávať aj na budúcom e, zasadnutí e, správnej rady. Poinformujem vás potom o výsledkoch tohto, tohto zasadnutia. 3. októbra správna rada e, bude mať svoje zasadnutie, na ktorom bude diskutovať o integrovanom s e, e, riadení údajov, možnom e, vývoji v tejto oblasti, kooperácii s prioritnými partnermi ako Japonsko, ehm, Centrum dohľadu nad drogami, aj iné dôležité agentúry budú na programe. Takisto disk- budeme diskutovať o funkcii budúceho predsedu a podpredsedu. Budeme prediskutovávať takisto aj naše pravidla, vnútorné pravidla pre zamestnancov, Eh, o možnosti zabezpečiť väčšiu zodpovednosť. Eh, súlad so všetkými eh, potrebnými pravidlami. A ako už Peter Weininger za rakúske predsedníctvo povedal 4. oktobra, sa stretnú zastupcovia Europolu a Frontexu poprvýkrát. Cieľom tohto stretnutia bude diskutovať o ďalších krokoch efektívnej spolupráce medzi týmito dvoma agentúrami. Obe tieto agentúry majú komplementárne mandáty, ehm, čoraz väčšiu úlohu, ehm, pokiaľ ide o odpoveď EÚ v oblasti boja proti obchodovaniu s ľudskými bytostiami a e, v oblasti legálnej migrácie. Takisto ide aj o interoperabilitu e, informačných systémov v rámci EÚ v tejto oblasti. E, obe naše organizácie chcú posilniť spoluprácu. Ako to vnímam ja, toto určite posilní prácu Europolu. V budúcnosti Europol bude môcť Frontex lepšie podporovať v, pri jeho úlohe ochrany vonkajších hraníc. Taký sa zabezpečí širší prístup k informačným systémom v EÚ. Europol zefektívni svoju úlohu podpory policajných zložiek členských štátov bude lepšie vybavený na to, aby efektívnejšie pomáhal bojovať proti terorizmu a organizovanému zločinu v EÚ. To je dnes z mojej strany všetko. Veľmi rád vás budem eh, informovať eh, v budúcnosti o ďalších eh, aktivitách správnej rady a som vám k dispozícii, rád odpoviem na vaše otázky. Ako som už na úvod povedal, nie je dosť času. Hovoril som preto úplne bez e, úvodu. Takže na záver sa chcem som poďakovať e, za to, že ste ma sem dnes e, pozvali a ďakujem aj pani Angele Lueger, aj pánovi Morajsovi. Ďakujem veľmi pekne. Ja sa vám chcem poďakovať osobitne, pretože vo vašom zhrnutí ste spomenuli aj problematiku e, ktorá e, teda vznikajúcej spolupráce spolupráci, ktorá sa rodí. E, ja by som v tejto súvislosti poprosila pána Cvetanova o jeho príspevok Pán Cvetanov nás poinformuje o výsledku 107. stretnutia eh, správnej eh, rady, takže poprosím vás o váš príspevok v tejto súvislosti. ďakujem pekne, vážení spolupredsedajúci, vážení kolegovia. V prvom rade Musím zopakovať, že to eh, že som sa veľmi rád zúčastnil tohto eh, stretnutia eh, mojej úlohe a rád vám po disku poreferujem o tom, ako toto stretnutie prebehlo. Mm, bol som privítaný členmi z riadiaceho výboru. Veľmi pekne za to ďakujem. Pán Parkna už spomenul, že môj príspevok bol považovaný za otvorený a konštruktívny. Pani Debel spomenula, že tu vyvstáva veľká úloha pre parlamenty a to môže e, zväčšiť transparentnosť a zodpovednosť tejto agentúry vďaka parlamentnej kontrole. Je dôležité, aby Europol e, stával v kontakte s parlamentmi, je dôležité, aby e, spolupracoval s JPSG. Ja Eh, som sa tedy eh, vyjadril eh, hlavne k tomu, že k hlavným cieľom JPSG patrí k zvýšení, zvýšení legitimnosti a zodpovednosti Europolu, obzvlášť pokiaľ ide o priamy dopad práce Europolu na bezpečnosť a každodenný život európskych občanov. V tomto kontexte som spomenul aj možnosť z úvodného ustanovenia 20 a článku 20 odsek 4, e, kde sa hovorí o JPSG a jeho zastúpení e, v správnej rade Európol, že sa to má e, chápať širšie, tak toto vnímame aj my. My sme anticipovali eh, pozvanku zúčastnica, sa, teda IPSG, eh, aby IPSG sa mohlo zúčastniť takýchto stretnutí bez hlasovacieho práva a eh, toto sa bude týkať všetkých budúcich stretnutí správnej rady Spomenul som aj, že očakávania spolupredsedov je, eh, aby sme sa eh, vlastne venovali eh, obsahu článku 51 nariadenia o Europole. Treba tu zachovať dôvernosť. V tomto kontexte navrhujem výmenu názorov medzi spolupredsedajúcimi PSG a predsedom E, správnej rady Europolu, aby sa do detajlov bližšie objasnil e, rozsah pôsobnosti a aby sa e, teda prediskutovali vlastne podmienky zastúpenia JPSG na samotných správnej rady E, treba takisto zabezpečiť, e, aby aktuálne postupy e, fungovali aj v budúcnosti. Treba to rozšíriť aj na spolupredsedajúcich. A takisto sa diskutovalo o možnosti teda o, o tom, že jazyk, že, že dokumenty sú k dispozícii iba čisto v angličtine. Povedal som, že oficiálnymi jazykmi sú angličtina a francúzština a dúfame, že aspoň programový dokument bude v budúcnosti k dispozícii v oboch týchto jazykoch. A pokiaľ ide o špecifický kalendár JPSG, a správnej rady Europolu. Myslíme si, že je dôležité vypracovať spoločný program práce, aby sme e, vlastne naplnili to, čo od nás e, očakáva nariadenie o Europole. Navrhol sa spoločný pracovný kalendár pre proces konzultácií v súvislosti s e, programovým dokumentom viacročného plánu pracovného E, teda e, pracuje sa momentálne na spoločnej dohode v tejto oblasti, aj pokiaľ ide o e, určité dokumenty poskytnuté správnou radou pre potreby JPSG. Ešte by som chcel zdôrazniť, že stretnutia JPSG predstavujú vynikajúcu príležitosť tematických diskusí o mnohých politických aspektoch vzťahujúcich sa práce, na práce u Europolu, vrátanie teda e, partnerských organizácií, v tejto súvislosti som si všimol, že na poslednom eh, zasadnutí EPSG v Sofii, eh, ktorý sme hosťovali, tam bolo pre nás veľmi dôležité, je EPSG mal príležitosť dostať aktuálne informácie, pokiaľ ide o spoluprácu s krajinami Západného Balkánu, ako aj pokiaľ ide o plány a prístupy efektívnej integrácie týchto krajín do bezpečnostnej architektúry EÚ. Počas diskusie sa e, vlastne e, spomenul môj príspevok, spomenula sa teda otázka dôvernosti, tá je veľmi dôležité, dôležitá. Niektoré z dokumentov totiž nemôžu byť e, zverejnené, byť verejne sprístupnené, inak by to poškodilo citlivosť týchto informácií. Poznamenal som, že článok 14 nariadenia je dostatočne obsiahly, aby e, teda e, popísal podrobne e, účastníkov s pozorovateľským statusom, účastníkov na zasadnutiach správnej rady Detaily by, si, eh, by sa mali prediskutovať eh, eh, takisto aj s národnými parlamentmi. Podotklo sa, že tento proces by mal začať okamžite, tak aby na ďalšom zasadnutí sa mohlo o tejto téme diskutovať. Správna rada by mala sfinalizovať svoju pozíciu na svojom oktobrovom stretnutí a našu, našu, o svoju pozíciu sa podelia z JPSG vo forme listu. Na stretnutí e, správnej rady som spomenul, že je veľmi dôležité pre Europol a všetkých e, poslancov, aby sa tu zachovala neobštruktívny spôsob našej spolupráce. JPSG e, by nemalo brániť efektívnej práci Europolu, nemalo by to viesť k obohateniu jeho pôsobenia z mojej strany dúfam, že som napomohol tomuto e, dialógu e, na tomto stretnutí 4. mája a ďakujem správnej rade pani Debol za ich konštruktívny prístup. Ďakujem aj mojim kolegom e, poslancom zo všetkých národných parlamentov, aj z Európskeho parlamentu, ktorí sú zastúpení vo výbore LIPE. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Cvetanov. Srdečne vám ďakujem za vašu správu ktorá eh, hovorí o tom, ako dobre táto spolupráca funguje, aj teda eh, pri tom všetkom, čo v budúcnosti eh, by sa mohlo doladiť, ale mm, toto gremium je ešte také mladé, že jednoducho má ešte právo na takéto dolaďovanie. Prešli by sme teraz k diskusii, vážení kolegovia a kolegyne. Vidím tu jeden príspevok do diskusie zo strany Cypru, takže slovo má pán Miriam Tus. Ďakujem pekne, pani predsedníčka, vážené dámy a páni. Chcel by som poďakovať pánovi Cvetanovi za dôležitú informáciu, ktorú nám poskytol o JPSG a práce, práci e, správnej rady na majovom zasadnutí. Ale chcem povedať, že pokiaľ ide o účasť JPSG na zasadných správnej rady, eh, tu je vlastne dôležité zabezpečiť kontinuitu pri kontrole eh, toho, čo správna rada robí A pokiaľ ide o kooperáciu s Egyptom a inými krajinami e, Severnej Afriky, e, krajinami, e, z ktorých e, migranti prichádzajú, mohli by ste nás e, o tom poinformovať? Ďakujem pekne. Keďže e, nevidím, že by sa niekto ďalší hlasil do diskusie, tak e, by som e, poprosila oboch e, pánov na pódiu, aby zareagovali na túto otázku. Ďakujem pekne. Ďakujem za túto otázku. Ako som už v mojom prejave povedal, pre správnu radu kooperácia z JPSG e je veľmi dôležitá. Vidíme jej prínosy ale ako som už spomenul, žiaľ, dnes sa nemôžem vyjadriť k záverečnému rozhodnutiu. To padne budúci týždeň a ja vás budem čo najrychlejšie diskutovať, e, informovať. A pokiaľ ide o tie rôzne aktivity, e, ktoré Europol robí, veľmi e, dobrý prehľad už poskytla pani výkonná riaditeľka, vzťahovala sa napríklad aj na Turecko, aj vonkajšie vzťahy. Samozrejme, pokiaľ ide o Europol a správnu radu Europolu, je veľmi dôležité mať dobré vzťahy, pokiaľ ide o zdieľanie informácií, operačné aktivity, pretože nie je možné eh, bojovať proti organizovanému zločinu a terorizmu, pokiaľ nemáme informácie. To eh, chápe každý, členské štáty, aj Europol, ale musíme sa držať právneho rámca, ktorý máme eh, stanovený. A žiaľ, my sami ho vždy nenavrhujeme. Ďakujem. Vielen Dank, Herr Cvet. Ďakujem pekne, pán Cvetanov. Chceli by ste sa mm, na záver vyjadriť? Môžem iba povedať, že mojou úlohou e, sa bolo vyjadriť iba k tomuto bodu, ktorému e, som E, vám už poreferoval. Teda išlo tam o e, spoločné aktivity EPSG a správnej rady. Ďakujem. Ďakujem pekne. Vážené kolegyne, kolegovia, e, týmto by som chcela uzavrieť túto diskusiu a chcem vás poinformovať, že sme týmto dospeli ku e, koncu prvého dňa našej spoločnej konferencie. Chcela by som vás ešte pozvať na recepciu v priestoroch Jehudy Menuhin. Tieto priestory sa nachádzajú o poschodie nižšie. E, budete tam mať príležitosť ochutnať rakúske e, víno a pokračovať v našich diskusiách Srdečne vás vítam na eh, vašich miestach. Máte takisto aj malé poháriky so štajerskými dyňovými eh, semiačkami na ochutnanie. Ešte eh, by som chcela povedať pár slov k ďalšiemu ďalšej organizácii. Zajtra ma bude zastupovať kolega Buchman a spolu moderovať bude takisto za mňa, pretože ja musím zajtra skôr ráno odletieť e, do Viedne. Zajtra budete teda pokračovať v vašej práci 9.30 v sále PHS 3050. Je to e, sála presne e, na opačnej e, strane oproti e, teda tej sále, kde sa nachádzame teraz. Ešte vám želám veľa e, úspechov, úspešný priebeh tejto konferencie. Ďakujem.